Príjemné popoludne, vážení kolegovia. Prechádzame na bod číslo 16 v našom dnešnom programe a to je výmena názorov s pánom Karlom Schwarzenbergom, ministrom zahraničných vecí Českej republiky, ktorý bude vystupovať v mene Českého predsedníctva. Rád by som ho srdečne privítal poprvýkrát v tomto výbore a po druhýkrát v tomto parlamente ktorý je zástupcom predsedníctva, teda poprvýkrát ako zástupca predsedníctva tu a už bol predtým aj na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu. Sme veľmi radi, že budeme s vami spolupracovať, pretože váš e, výbor nám, vám zaslal delegáciu. Stretli sa s vami počas prípravnej návštevy v Prahe. Takisto je pre mňa cťou privítať námestníka ministerstva zahraničných vecí, pána Jana Kohouta, Českej republiky, ktorý bude potom e, diskutovať s našim výborom budúci týždeň o výsledkoch GRK a dovolte mi privítať aj českých senátorov, ktorí sú prítomní na tomto, strena, na tomto, senát, na tomto stretnutí. Je to pán Ludek Ševčík, ktorý je predseda výboru pre zahraničné vzťahy, pani Peripelová a pán Tomáš Grulík. Vítajte, vážený pán minister. Veľmi dobre vieme, že vaše predsedníctvo si e, vytýčilo veľmi ambiciozne ciele a ako sa častokrát v živote stáva, život prináša mnoho viac vecí, než je, než je na programe a než môže byť program vášho predsedníctva. Tieto ambiciozne ciele sú považované za naozaj veľmi vhodne vytýčené. E, považuje ich za také tento výbor, práve kvôli tomu, že odkazujú na východné partnerstvo, odkazujú na transatlantické vzťahy, na energetickú bezpečnosť, a spomínam len teraz tie otázky z oblasti zahraničných vzťahov z tých cieľov, ktoré si Česká republika vytýčila. Počas posledných niekoľkých týždňov sme videli nové podujatia, ktoré boli zamerané tak na východnú politiku Európskej únie a jej susedskú politiku a takisto aj ďalšie podujatia, ktoré e, také veľmi citové podujatia, ktoré sa týkali, teda veľmi emočné podujatia, pardon, ktoré boli zamerané na energetickú bezpečnosť. A mali ste takisto aj návštevu celej trojky v pásme Gazy na Blízkom východe, kde ste sa snažili spoznať problém pásma Gazy, čo je takisto jeden z vážnych problémov pre náš výbor. Takže Blízky východ, východné partnerstvo, rusko-ukrajinský plynový spor. To všetko sú veľmi vážne a dôležité témy. Želáme vám veľa šťastia pri navigovaní zahraničnej politiky Európskej únie počas týchto šiestich mesiacov, ktoré začínajú teraz a pokúsime sa byť nápomocní v tomto čase, no a zároveň očakávame, že budeme informovaní pravidelne, ako to už je aj zvykom počas celého 6-mesačného obdobia, čo sme si dohodli už pri návšteve Prahy predchádzajúcom období. Takže ešte raz, pán Schwarzenberg, vitajte a máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne za pozvanie na tento výbor. Myslím si, že tento výbor už mm, je teraz, má veľmi vysokú dôležitosť a pevne verím, že jeho dôležitosť bude ešte vyššia po ratifikovaní Lisabonskej zmluvy, ktorá sa už čo skoro snáď ratifikuje vo všetkých krajinách. Veľmi, veľmi pevne verím, že tento výbor bude mať oveľa dôležitejšiu a výraznejšiu úlohu a je to naozaj e, veľmi nápomocné pre každú vládu, hoci nie sme teraz len vládou sami o sebe, my sme teraz predsedníctvom celej Európskej únie, nemôžeme hovoriť len za seba, ale musím povedať, že je to naozaj vrcholná priorita, aby sme komunikovali s parlamentom, aby sme čelili parlamentu, aby sme čelili ťažkým otázkam zo strany parlamentu. Práve kvôli tomu, že to v podstate e, pomáha nám, ministrom zahraničných vecí, e, byť bližšie v kontakte s realitou a lepšie poznať realitu priamo v teréne. E, máte naozaj pravdu, České predsedníctvo začalo s takou lavínou rôznych podujatí, rôznych udalostí, ktoré robia náš ktoré prinášajú veľmi mnohé ťažké výzvy, ktoré si vyžadujú rýchle riešenia a, a tie si častokrát vyžadujú e, proces, ktorý sa nedá tak urýchliť, ako by sme chceli. pre, z pohľadu relatívne stále mladého štátu Európskej únie, ktorý sa poprvýkrát stal predsedníctvom Treba povedať, že toto je naozaj eh, dobrá skúška, ale myslím si, že obstojíme a že dokážeme, že že vieme navigovať úniu v týchto ťažkých udalostiach. Čo sa týka pásma gazy, dospieť k, rezo- dospieť k riešeniu v, dl- a predl- v dlhodobom procese si vyžaduje, aby sme naozaj zachovali prímerie a prímerie je predpokladom preto, aby sme sa vyhli e, katastrofickej kumulatívnej situácii a zároveň, aby sme sa dokázali vrátiť naspäť do politického procesu. Treba povedať, že táto situácia má naozaj vysokú mieru komplexity a zložitosti. E, Stáročné problémy sa objavujú opäť na povrchu, vynárajú sa každý deň a treba povedať, že že úloha, ktorú zohráva Hamas a na jednej strane a na druhej strane Izrael e, si vyžaduje to, aby sme sa vyzli, vyhli. Tak ako prezident Abbas, teda na jednej strane prezident Abbas ako zástupca legitímnej vlády e, na palestinskom území, rovnako ako aj Hamas, aby sa vyhli extrémnym riešeniam. Tým najlepším riešením dlhodobým je trvalý mier a najlepším predpokladom preto je zároveň to, aby Európska únia pracovala ako medzinárodný partner, aby sa obnovili mierové rokovania a to zároveň aj počiarkuje potrebu, aby sme videli hmatateľné výsledky e, v oblasti palestinského uzmierenia, ktoré musia byť podporované Egyptom a Arabskou ligou. Dokážeme napomáhať a dokážeme byť nápomocní a užitoční samozrejme len v tých prípadoch, ak neustále budeme mať na pamäti, že tým hlavným riešením to hlavné riešenie musí byť nájdené tými krajinami, ktoré sa nachádzajú v tomto regióne a ktoré sú dotknuté týmto problémom. A pokračovanie v ďalších násilnostiach po jednostrannom vyhlásení primeria je neželané. A treba povedať, že e, naše nádeje v tejto zložitej situácii sú také, že sa zdá, že izraelská operácia dosiahla svoje hlavné ciele a dokáže stiahnuť svoje síly z tohto územia. A tým, že Hamas vyhlásil svoje e, víťazstvo, zdá sa, že takisto je pripravený ukončiť násilnosti na svojej strane a treba povedať, že okamžite po, um, po ukončení izraelskej invázie uh, Európska trojka navštívila tento región a dospela ku koordinácii, teda teda venovala sa koordinácii a poskytovaniu humanitárnej pomoci a takisto chceme prispieť k udržaniu prímeria treba povedať, že predsedníctvo potom vydalo dve deklarácie k tejto téme a pripravovalo, sa, pripravovalo zároveň aj eh, program rokovania na ďalší GAERK, eh, ktorý E, sa, ktorý zahrňa aj rozhodnutia rady. A vyžaduje si to, aby sme naozaj e, rýchle konali a, venova- a dotkli sa tých víziev, ktorí sa vynorili. A treba povedať, že je nevyhnutné, aby sme e, udržali prímerie, ktoré bolo dosiahnuté a zároveň je nevyhnutné, aby sme počiarkli riešenie, ktoré zabezpečí bezpečnosť pre Izrael a ktoré zároveň prezidentovi Abásovi umožní vytvoriť nezávislý, demokratický a udržateľný palestinský štát ktorý bude zároveň existovať bok po boku Izraela v miery a bezpečnosti. Čo sa týka humanitárnej pomoci a rozvojovej pomoci, treba povedať, že pre tie oblasti, ktoré sú dotknuté vojnou a zahrňa to, a poslali sme tam troch pozorovateľov z Českého ministerstva zahraničných vecí, ktorí už odišli na túto misiu v Gaze a pevne verím, že že budú v priamom kontakte so všetkými mimovládnymi organizáciami, s medzinárodnými organizáciami, ktoré tam pracujú priamo v teréne, rovnako ako aj s Medzinárodným výborom Červeného kríža, s organizáciami OSN a pevne verím, že takýmto spôsobom sa nám podarí dosia- dostať e, dobré informácie pre pred ďalším stretnutím GRK o tom, čo naozaj je treba. Čo potrebujeme dosiahnuť? Potrebujeme dosiahnuť, aby tu bola naozaj dobre fungujúca medzinárodná kontrola, predovšetkým vo vzťahu k pašovaniu zbraní do gazy. To by mohlo zahrňať aj monitorovanie hraníc a zároveň využitie mora, ktorý ktorá, ktorá, v operácii, ktorú navrhuje Británia, Nemecko a Francúzsko. Izrael na druhej strane eh, musí od, uvoľniť eh, hraničné priechody a odstrániť existujúcu blokádu. Eh, České predsedníctvo vo všeobecnosti už vyzýva Izrael, aby plne otvoril hraničné priechody a aby potvrdil svoju pripravenosť opätovne spustiť vlastne mierový proces. Európska únia zvažuje predloženie misie, ktoré by pôsobila aj na iných hraničných priechodoch postupné izraelsko-palestinské zmierenie. Treba povedať, že Európska únia by mala vyvíjať aktivity s tým cieľom, aby e, došlo k uzmiereniu medzi palestinskou autonómnou vládou a Hamasom. A je to naozaj ťažká úloha, ktorej sme čelili od začiatku a tie problémy, ktoré, ktoré boli pred nami, sa týkajú predovšetkým e, energetickej bezpečnosti. Chcem vám len pripomenúť, že Česká republika ešte pred svojim predsedníctvom aj počas nášho predsedníctva trvala na tom, že potrebujeme urgentným spôsobom spoločnú energetickú politiku pre celú Európsku úniu. Je to úloha, na ktorej e, čelíme teraz a zanedbaním tohoto problému e, nám e, budeme vidieť naozaj vysoké narasty, e, budeme vidieť vysoké náklady, ktoré budeme, ktoré budeme mať na populácii v mnohých členských štátoch. Zrazu sa energetická politika stala kľúčovou prioritou nášho predsedníctva je nevyhnutné, aby sme dospeli k dohode eh, v celej Európe. Je tu celý rad rôznych otázok o ukrajinskom dlhu a takisto aj o tom, ako dohodnúť trhové ceny. A dá sa, že tento problém nebol vyriešený. Eh, pán eh, premiér Topolárek jednal rýchlo a efektívne. Monitorovacie misie boli už, už spustené nedávne ťažkosti, ktoré boli spojené s dodávkami plynu, sa zdajú e, byť prekonané. Bol som práve informovaný, že e, plyn už e, tečie a do slovenských, na slovenské hranice už došli prvé zásielky plynu, alebo prvá dodávka plynu. Tá hlavná lekcia, ktorú sme sa naučili, je tá, že Rusko a Ukrajina nie sú dôveryhodní dodávateľia. Európa musí rozmýšľať nad alternatívnymi zdrojmi a alternatívnymi plynovodmi. V tomto smere je projekt Nabucco stále dôležitejší. Ďalšie lekcie, ktoré sme sa naučili. E, liberalizácia v oblasti energetiky nebude jednoduchá v rámci celej Európy. E, rozptýlenie vlastníctva v energetickej infraštruktúre v rámci Európy môže priniesť so e, sebou aj rizika otáznych, eh, otáznych produktov alebo produktov otáznej kvality, ktoré budú vstupovať na trh. Mali by sme zabezpečiť, že tieto veci eh, sa nedostanú do rúk eh, firiem, ktoré ktoré sú v podstate riadené vládami, ktoré si spravujú svoje vlastné politické e, ciele. Vidíme naozaj e, potrebu e, pre dlhodobú, dlhodobé zabezpečenie energetickej bezpečnosti pre celú Európu. E, takisto si všetci veľmi úprimne želáme, aby sme pokračovali v dialogu s Ruskom. Je to samozrejme v záujme nás všetkých, je nevyhnutné, aby sme mali naozaj e, podstatný a intenzívny dialog. Predpokladáme, že počas nášho predsedníctva e, dôjde k výraznému napredovaniu e, pri konečných rokovaniach o novom partnerstve a novej, novej dohody o spolupráce s Ruskom. Jeden z cieľov nášho predsedníctva je európska politika v oblasti východného partnerstva. E, východné partnerstvo je definované ako posilnenie spolupráce s východnou Európou. Európa potrebuje jasnú a koherentnú politiku smerom ku krajinám, ktoré sú dotknuté obsahy, tá diskusia o tom, že čo bude samotný obsah tejto diskusie e, a tohoto východného partnerstva sa netýkajú len vzťahov medzi Európskou úniou a týmito krajinami, ale týkajú sa aj celkovej životnej úrovne v týchto krajinách a v tomto regióne. Budeme sa zameriavať na štyri hlavné oblasti. Východné partnerstvo nie je zamerané proti nikomu. Treba povedať, že to je pozitívna politika, v rámci ktorej 27 európskych štátov a 6 krajín eh, východnej Európy spolupracujú. V zásade to je rozpočtovo neutrálne eh, v rámci eh, súčasnej finančnej perspektívy a nie je tu žiadna, žiadna potreba na nejaké výrazné narasty v rozpočte a, pre, a takisto nevyžaduje sa žiadne vyššie zapojenie rozpočtové zo strany a, európskych štátov. Náklady sú zanedbateľné v porovnaní s tým, aké výhody prinesie východné partnerstvo a v žiadnom prípade a, e, to nebude vykonávané na za cenu možnej ďalšej spolupráce proti iným krajinám. Snažíme sa v podstate budovať už na báze existujúcich projektov a existujúcich foriem spolupráce. Nie je to nejaká lacná náhrada za rozšírenie. V podstate to je len namieru, šité, šitý nástroj, ktorý má priniesť stabilitu a prosperitu pre celý tento dotknutý región. Ďalšia dôležitá otázka, v rámci ktorej nevyhnutné posunúť sa ďalej, to je práve európska perspektíva pre Západný Balkán napredovanie v rámci stability a v rámci asociačného procesu, ktorý bude viesť k, e, k postupnému pripájaniu Západného Balkánu k Európskej únie je jednou z kľúčových priorit Českého predsedníctva v oblasti e, vonkajších vzťahov. Dlhodobá priorita nebude zabudnutá, aj napriek celému radu rôznych iných urgentných tém. Európska únia v minulosti opakovane potvrdila, že krajiny v západnom, na západnom Balkáne majú európsku perspektívu. České predsedníctvo chce naďalej e, pracovať na dosiahnutí ďalších úspechov v tejto oblasti a to pre všetkým tým, že budeme pomáhať e, kandidátským krajinám bližšie k členstvu a takisto aj tým, že budeme pomáhať asociovaným krajinám e, približiť sa e, ku, kandid- ku štatútu kandidátskej krajiny. Predpokladáme, že po potom, ako Čierna hora, ktorá poslala svoju žiadosť o európske členstvo v decembri 2008, budú nasledovať aj iné ďalšie krajiny už čoskoro a to počas českého predsedníctva. Predsedníctvo vyvinie úsilie tak, aby sme nadalej vlastne sa venovali týmto žiadostiam, e, tam, kde budú nevyhnutné ďalšie procedúry, tak aby Európska komisia mohla e, z expertného pohľadu zhodnotiť práve úroveň pripravenosti týchto krajín, ktoré sú dotknuté, a zároveň, aby sme mohli posúdiť kvalitu ich reforiem. České predsedníctvo takisto chce naďalej pokračovať v poskytovaní podpory pre stabilizáciu a pre socioekonomický rozvoj týchto krajín, predovšetkým a formou e, misie EULEX. Kosovo je súčasť Západného Balkánu a teraz viac ako kedykoľvek predtým si vyžaduje naozaj veľmi dôraznú pomoc, a dôraznú pozornosť zo strany Európskej únie e, bude si to naozaj, musíme si uvedomiť, aký výrazný príspevok bude mať napísanie štúdie zo strany Európskej komisie, ktorá e, bude preskúmavať otázku e, využiteľnosti stabilizačných a asociačných nástrojov pre Kosovo. <clears throat> Nemali by sme vynechať ani problém Kosova a susedných krajín, pretože v súčasnosti máme hospodárskú krízu v Európe a väčšina pracovných miest sú v západnej Európe a toto takisto na nich bude mať dopad. V krajine, ktorá má už teraz 60-percentnú nezamestnanosť, môže to pre nich e, vytvoriť v budúcnosti problémy. Pokiaľ ide o transatlantické vzťahy EÚ a USA, sú kľúčovými partnermi vo svete. Obe strany samozrejme sa môžu odlišovať v niektorých názoroch. Hlavnou úlohou českého predsedníctva bude stanoviť určitý kódex vzťahov a realizovať strategickú dôležitosť partnerstva EÚ a USA. Táto agenda partnerstva bude dôležitou súčasťou našich úloh. Chceme ukončiť a pokračovať v diskusiách s USA. Začiatkom februára sa predstaví české predsedníctvo novej americkej vláde. Stretneme sa s členmi Senátu a kongresu, s novým ministrom zahraničia a s ďalšími predstaviteľmi. Počas našeho predsedníctva by sme chceli zorganizovať návštevu Baracka Obamu v Európe. Napríklad pri príležitosti 60. výročia založenia NATO. Chceme zabezpečiť za tradičný tradičné stretnutie EU-USA koncom českého predsedníctva v Spojených štátoch. Summit EU-USA na jar v roku 2007 vytvoril transatlantickú hospodárskú radu ako nový nástroj spolupráce. Našim cieľom bude zabezpečiť vzťahy s novým americkým prezidentom pozitívne sa pozeráme na prijatie stredno- a dlhodobého plánu počas zasadnutia rady. Samozrejme, transatlantické partnerstvo neznamená iba USA, patrí tam aj Kanada. Máme tam mnoho spoločných záujmov, najmä v hospodárskej oblasti. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste si ma vypočuli. Eh, Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Teraz prejdeme k tradičným otázkam. Máme tu veľký počet tých, čo sa chcú vyjadriť. Takže 1,5 minúty bude časové obmedzenie. Pán Sala Franka. Ďakujem. Ďakujem. Chcel by som vás, pán minister, za EPP privítať a zaželať vám veľa šťastia do vášho pol roka. Naozaj, aj my by sme si veľmi prijali, aby ste čo najskôr ratifikovali Lisabonskú zmluvu. Mám niekoľko otázok. Prvá sa týka situácie v Gaze. Je pravda, že udalosti sa vyvíjajú veľmi rýchlo. Pán predseda, existovala by nejaká možnosť, tak ako to e, vyjadrila aj Rada ministrov EÚ, aby e, e, sa zajistila e, zrušenie, zajistilo zrušenie blokády v Gaze výmenou za vytvorenie nejakej provizornej vlády. Bolo by možné vylúčiť Hamas zo zoznamu teroristických organizácií, zoznamu Európskej únie v prípade, že upustí od teroru a e, že sa vzdá e, snahy zničiť štát Izraela, zapoja sa do e, vyjednávania, takže teda za týchto podmienok. Dnes predpoludním sme tu mali pána generálneho riaditeľa DG Relax, ktorý hovoril o pridružení pre východ, smerom na východ bolo vyjadrené prianie, aby do konca mandátu tejto komisie sa urýchlili e, vyjednávania o pridružení. Takže je možné, že by za týmto účelom boli vyčlenené ďalšie prostriedky. E, ďalej vzťahy z USA. Hillary Clinton, keď e, bola pred Senátom, povedala, že Spojené štáty nebudú môcť e, riešiť všetky problémy, ktoré sa na svete objavujú e, sami a že svet to musí riešiť e, samozrejme za prispenia Spojených štátov. Takže okrem tých schôdzok, ktoré plánujete a okrem dobrých zámerov zlepšiť vzťahy, máte nejaký konkrétny katalóg, katalóg akcií, čo sa týka vzťahov z USA? Ďakujem. Thank you, Ďakujem. A teraz pani De Kaiser. Ďakujem, pán predseda. Pán minister, v mene našej skupiny by som, by som vás chcela privítať. Ako už povedal pán Salafranka, ja dúfam, že vaše predsedníctvo prebehne čo najúspešnejšie. Najprv by som sa Eh, chcela pripojiť k prvej otázke pána Stala Franko. Mala som rovnakú otázku týkajúcu sa eh, rokovaní o zrušení blokády. Mám ešte dve ďalšie otázky, ktoré sa týkajú vlastne všetkých eh, dotazov, dotazov, ktoré v súčasnej dobe dostávame. Ide o porušovanie humanitárneho práva, medzinárodného práva, eh, o čom hovorili eh, mimovládne organizácie. A tiež pán komisár Michel v, počas svojho nedávneho mm, vystúpenia. Čo zamýšľa urobiť české predsedníctvo vo vzťahu k týmto obvineniam ohľadne porušovania medzinárodného humanitárneho práva? a aký to bude mať dopad na vyjednávania. Druhá otázka. Vieme, že e, tam došlo e, k mm, obrovskému ničeniu v, v Gaze. Osobne by som e, sa zasadzovala o to, aby došlo aj k vyšetrovaniu, aby sa presne vyčíslili vzniknuté škody. Myslím si, že naši občania by mali vedieť, E, že koľko budeme investovať do obnovy tejto zničenej infraštruktúry. A mali by sme tiež vedieť, ako sa na tom e, podielal Izrael. Ďakujem. Pán Kačín. Ďakujem, pán predseda, pán minister. V mene našej e, skupiny by som vám chcel zaželať veľa úspechov pri ratifikácii Lisabonskej zmluvy, ktorú veľmi potrebujeme najmä v e, momentoch tejto politickej a ekonomickej krízy. Rád by som vám dal dve otázky. Obe sa týkajú oblasti Západného Balkánu. České predsedníctvo e, chce nejako pomôcť Chorvátsku, aby svoje bilaterálne problémy so susedmi, ktoré má a ktoré vlastne súvisia s e, neotváraním nových e, kapitol, e, aby teda v tomto smere niečo urobila? Druhá otázka. Viaceré kandidátske krajiny sa obrátili na Medzinárodný súdny dvor v Hágu ohľadne vojny na Balkáne v predchádzajúcom desaťročí. Či zamýšľa české predsedníctvo Eh, prispieť svojim dielom k zmiereniu v tomto regióne, pretože to by prispelo k procesu rozširovania Európskej únie. Ďakujem pekne. Pán Šimanský, pán minister, ja by som chcel vás privítať v Európskom parlamente v mene našej politickej skupiny a spýtať sa na energetickú politiku. Vždy, keď dôjde ku kríze, tak e, mnohé deklarácie podporujú Nabuko. Táto kríza sa našťastie končí, ale to neznamená, že takéto politické garancie a ekonomické mechanizmy budú v budúcnosti existovať, aby sme sa vyhli v kríze. Ja by som chcel, aby predsedníctvo pripravilo dlhodobé iniciatívy, aby sa nám podarilo vyhnúť sa v budúcnosti takýmto eh, krízam a ide najmä o skutočné vytvorenie eh, energetickej politiky, a e, naozaj dokončenie Nabuko. E, pán Horáček, nech sa páči. Prvá časť po česky. E, frakcia zelených srdečne víta české predsedníctvo, zastúpené tu pánom ministrom Schwarzenbergom. Budem pokračovať po nemecky. Včera Stanislav Markelov a novinárka Baburová boli zavraždení napriek e, tomu, že vláda tvrdí opak, e, situácia s dodržiavaním ľudských práv v Rusku sa od zavraždenia pani Politkovskej nejakým spôsobom nezlepšila. V súlade s dohodami e, s Európskou radou musí Rusko prijať primerané opatrenia na ochranu ľudských práv. Mám teda tejto súvislosti otázku na české predsedníctvo, e, ktoré sa ťažiskovo zameriava na vzťahy s Ruskom a na dodržiavanie ruských, e, ľudských práv. Čo zamýšľate v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv urobiť? Ďakujem. Mr. Chantafilides. Pán Felides. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel položiť dve otázky. Prvá sa týka oblasti energie. Od pána Erdogana, tureckého premiéra, máme také informácie, že včera v Bruseli nadviazal kontakty a údajne hrozil, že postaví prekážky do cesty pre Nabuko, pokiaľ prístupové rozhovory Turecka neurobia pokrok, tak oni potom budú klásť prekážky v oblasti energie. Cyprus vzniesol e, výhradu, pokiaľ ide o túto kapitolu, pretože na základe a to z toho dôvodu, že Cyprus má v mori zdroje zemného plynu. Turecko hrozilo Cypru a ja sa teraz chcem spýtať, ako Európska únia by mala reagovať na takéto hrozby zo strany tureckého premiéra. No a druhá e, vec, tá prvá sa teda týkala otvorenia energetickej kapitoly, no a druhá vec sa bude týkať Palestíny. Izraelčania porušujú medzinárodné právo, humanitárne právo na palestickom území. Tým, že ohrozujú ľudí z pásma Gazy. Bolo zadržaných viac ako 10 tisíc palestínčanov. Izraelčania obmedzujú slobodný pohyb občanov. No a vzhľadom na všetky tieto veci a aj na útok na Gazu, to bola strašná invázia, ktorá si vyžiadala veľa obetí. Ako môžeme, alebo ako by sme mali reagovať na takúto vec, pretože EÚ má s Izraelom dohodu o spolupráci. A chceme aj zlepšovať vzťahy s týmto regiónom. Ďakujem, takže toto bolo prvé kolo otázok. Počas druhého kola vám budem prísnejšie limitovať čas na 1,5 minúty. A teraz bude hovoriť pán minister. Uh, um, pokiaľ ide o dočasnú vládu, nemyslím si, máme predsa legitímnu palestínsku vládu, je to vláda prezidenta Abasa, ktorý je uznávaný Európskou úniou a takisto medzinárodným spoločenstvom tak neviem, kto by mal byť v tej dočasnej vláde. Pokiaľ ide o Hamas, ak Hamas sa vzdá teroristických aktivít a príjme e, princípy kvarteta, tak sa potom premení na bežné politické hnutie, a môžu začať politické diskusie. Nebolo by to prvé teroristické hnutie v Európe ani vo svete. Napríklad uh, uvedieme Írsku republikánsku armádu ako príklad, alebo keňské hnutie pre oslobodenie krajiny a tak ďalej. alebo aj NCA niektorí nazývali teroristickou organizáciou. Čiže musíme si uvedomiť, že takéto hnutie sa vyvíjajú. Ak by sa Hamas vyvinul na, a stal by sa bežným politickým hnutím, tak by to nebol problém. Ale musia sa vzdať terorizmu. Neviem, či by som mal odpovedať na vnútropalestínske e, zmierenie. Toto, všetko, toto si všetci samozrejme želáme, sme ochotní pri tom pomôcť a myslím si, že najdôležitejšiu úlohu hrá Egypt. Egypt sa naozaj snaží zo všetkých síl. Pripomeniem vám, že Predtým, tesne predtým, než sa začala vojna, došlo k zastaveniu rozhovorov medzi Al-Fatahom a Hamasom. Musíme dúfať, že sa podarí to vyriešiť. Európska únia môže pomôcť, ale v podstate je to palestínsky problém. Ako som vám už povedal počas môjho prejavu, v súčasnosti neexistuje žiadna požiadavka, aby sa investovalo viac peňazí do východoeurópskeho partnerstva. Povedzme to jasne, túto iniciatívu nepovažujeme ako za niečo, čo by vytváralo novú alebo nové inštitúcie, pretože to vždy stojí veľa peňazí. Malo by to byť orientované skôr na projekty. Mnohé projekty už existujú, ale mohli by byť lepšie koordinované s už existujúcimi a tak ďalej. Ale v súčasnosti nie je potrebné do tohto vkladať viac financií. Pokiaľ ide o vzťahy so Spojenými štátmi, povedal som vám, že idem do Washingtonu budúci mesiac. A takisto sa pokúsime pozvať nového amerického prezidenta a ja dúfam, že táto návšteva bude úspešná. Samozrejme, počas samitu z USA sa bude hovoriť o dôležitých otázkach. Situácia v Afganistane, samozrejme, a aj v Pakistane bude témou. Musíme hovoriť o, so Spojenými štátmi o blízkovýchodnom mierovom procese. Samozrejme, že musíme sa venovať aj problémom s Iránom, pretože tam dochádza k určitému jadrovému vývoju. Máme veľa dôležitých vecí, o ktorých musíme diskutovať Pani de Kaiser, teraz chcem reagovať na vás. Well, uh, I do think that, uh, I do think the presidency... Ja si myslím, že predsedníctvo v súčasnosti by nemalo byť sudcom. Nikdy som nevidel vojnu kde boli plne rešpektované humanitárne pravidlá a zákony. V prvom rade sa musíme sústrediť na tie bezprostredne potrebné humanitárne opatrenia v Gaze. A potom sa budeme sústrediť na obnovu. Samozrejme, ak porušovanie humanitárneho práva bude potvrdené, tak musíme začať diskutovať o dopadoch. Ale zatiaľ nemôžeme sa správať ako sudcovia. Najskôr musíme zistiť, či tie veci, ktoré vieme, tie informácie, ktoré sa k nám dostali, sú pravdivé a potom o tom môžeme diskutovať. Teraz sa pripravujeme na rozpravu u o situácii s izraelskou minister, s izraelskou ministerkou zahraničia a s arabským e, ministrom zahraničných e, vecí v rámci GAERK v Bruseli. Budú to dve stretnutia počas dvoch dní. Samozrejme, že si musíme uvedomiť, že akákoľvek humanitárna pomoc môže byť poskytnutá Gaze Zatiaľ v súčasnom okamihu potrebujeme podporu pri všetkých našich činnostiach a potrebujeme určitú ochotu zo strany Izraela. Začína sa to transportom, otvorením hraničných priechodov a tak ďalej. Musíme byť v blízkom kontakte s Izraelom, ale aj s arabskými štátmi. Bude to komplikovaný problém a dúfam, že sme naň pripravení. Pokiaľ ide o pána Kačina, teraz chcem reagovať na neho. Vždy som hovoril, aj v mojom úvode som povedal, že problémy Západného Balkánu chceme riešiť tak, aby sme všetky tieto krajiny západného Balkánu priviedli čo najbližšie k Európskej únii a záverečným cieľom má byť to, aby sa všetky tieto krajiny stali členmi EÚ. Neexistuje žiadnych pochýb o tom, že v súčasnosti Chorvátsko je najlepšie pripraveným štátom na vstup Všetci sme očakávali, že prístupový proces bude postupovať hladko. Ako vieme, teraz existuje bilaterálny problém medzi Slovínskom a Chorvátskom. Je to problém, ktorý musí byť vyriešený. Ale musia ho vyriešiť zúčastnené strany sami. Európska únia im môže pomôcť a ak budú obe strany súhlasiť, tak im môžeme pomôcť priblížiť sa k riešeniu. Ale ak Chorvátsko, pardon, je jasné, že obe strany musia byť ochotné pristúpiť na kompromis a musia e, obe strany urobiť skutočné ústupky. Bez takýchto ústupkov nebude riešenie možné. Tak dúfame naozaj veľmi, že pri riešení tohto problému, ktorý je dedičstvom minulosti, nevytvoríme blokádu prístupu krajín západného Balkánu do Európskej únie. Samozrejme by sme si mali uvedomiť, že tento konflikt nie je iba chorvátsko-slovinský problém, ale dotýka sa to určitým spôsobom celej, celej Európy. Dúfam, že obe strany si uvedomujú, akú majú zodpovednosť v tomto spore a že by ho mali vyriešiť čo najskôr. Pokiaľ ide o energetickú politiku. Pýtal sa na to e, pán Šimanský. Projekt Nabuko, ako iste viete, zatiaľ je iniciatívou e, súkromných spoločností. Nie je to tak, že by Európska únia, európske štáty boli priamo zapojené do tejto iniciatívy. Mali by sme pomáhať týmto spoločnostiam odštartovať projekt. Ale samozrejme, stále tu e, ostáva otázka, ako dostať dostatok plynu do plynovodu na Buko. Mali by sme začať intenzívne rozhovory so všetkými príslušnými krajinami, ktorých sa to dotýka. A preto Česká republika organizuje stretnutie o tzv. južnom koridore. Toto by malo byť stretnutie medzi EÚ, tranzitnými štátmi ako Turecko, Gruzinsko alebo Arménsko a medzi producentskými štátmi, ktoré sa nachádzajú v oblasti Kaspického mora. Ja si myslím, že je to veľmi dôležité stretnutie. Pokiaľ ide o to, čo hovoril pán Horáček, chcem povedať, že pripravujeme líniu Európskej únie a budeme o tom diskutovať na stretnutí GAERK. Myslím si, že je to naozaj veľký problém Je to porušovanie ľudských práv, ktoré by nemalo existovať v žiadnom európskom štáte. Ani v žiadnej krajine, ktorá sa nazýva európskou krajinou. Máme ďalšie otázky, ktoré zazneli, potom to je otázka zo strany Cypru, cyperského poslanca, takže eh, dovolte mi odpovedať takto. I ten hlavný problém, ktorý máme s Nabukom, už eh, som popísal, už som sa pokúsil vysvetliť. Naozaj si myslím, že, že v konečnom dôsledku je to v tureckom záujme, aby, aby boli dôveryhodnou tranzitnou krajinou pre plyn, a je to naozaj v úplnom záujme Turecka, aby sa neuberali tým zlým príkladom, ktorý poskytujú iné krajiny alebo iné časti sveta. Aby v podstate robili za prepravy z tranzitu ropy a plynu akési, akési e, akúsi akože podmienku pre, ďalší, pre ďalšiu politickú integráciu. Treba povedať si, že preprava je jedna vec, a tranzit je jedna vec a druhá vec je a, integrácia v hospodárskej oblasti. Najmä keď si zoberieme do úvahy, že tu máme celý rad ďalších rôznych politických problémov, takáto pozícia, takýto postoj bol kontraproduktívny. Ako dobre viete, české predsedníctvo dáva prednosť tomu, aby jedného dňa e, naozaj došlo k vstupu Turecka do Európskej únie. Pevne veríme, že reformný proces e, v, v Turecku bude pokračovať a na druhej strane e, to bude viesť aj k riešeniu a na druhej strane to aj prispieje k riešeniu problému s Cyprom a že toto úsilie bude úspešné, pretože samozrejme toto pretože v opačnom prípade by bola cesta k prístupu zablokovaná. Ďakujem pekne. No a ešte jedna vec, hovorí pán minister. Otázka porušenia zabudol som spomenúť, otázka porušenia ľudských práv v prípade palestínčanov. A takisto aj otázka toho, či to, bude nejaký, či to bude mať nejaký vplyv alebo dopad na našu spoluprácu s Izraelom. Čo sa týka spolupráce a lepšej spolupráce s Izraelom, To je základná prvá podmienka je tá, že aby sme spustili dialog e, s Izraelom, je to, že musia mať lepšiu, musia, musia mať lepšiu pozíciu voči e, palestínčanom až dovtedy, alebo tak dlho, ako Európska únia e, nebude akceptovaná ako relevantný partner z pohľadu Izraela, tak naozaj e, táto, e, v tejto úlohe nebudeme môcť dosiahnuť nič. Treba si uvedomiť, že teraz nám Izraelčania načúvajú, teraz dávajú pozor a to je jednoznačne úspech európskej diplomácie. Samozrejme, že budeme hovoriť otvorene o akýchkoľvek porušeniach ľudských práv, ak pôjde o ľudské práva palestinčanov alebo kohokoľvek iného a tieto práva budú porušené. Ale ešte raz chcem povedať, že si myslím, že to je naozaj v najväčšom záujme Európskej únie. A že v takomto prípade je nevyhnutné, aby Európska únia mala najlepšie možné vzťahy s inými krajinami, ale aj s Izraelom. Ďakujem pekne, pán Eh, minister, teraz dám slovo pán Peterle. Druhá rada, druhé kolo otázok. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, pripájam sa k blahoželaniam k dosiahnutiu ambicioznych cieľov českého predsedníctva, najmä čo sa týka ich eh, eh, rozhodného postupu pokračovať v rozvíjaní, teda v rozširovaní Európskej únie, najmä z strany Balkánu. Vítam, že sa české predsedníctvo zasluhuje o to, aby e, e, spor medzi Slovinskom a Chorvátskom bol riešený na e, základe zmluvných dohovorov. Ehm, vyzerá to veľmi dobre ehm, vzhľadom na spoločné stanovisko oboch krajín, ktoré je známe ehm, z 15. a 16. Eh, januára 1991. Začlenenie tretej strany má zmysel len eh, vtedy, eh, keď budeme pokračovať ďalej spoločnými silami Chorvátsko, Slovinsko a Európska únia za českého predsedníctva. Ďakujem za pozornosť. Thank you, Mr. Petrle. Mr. Ďakujem pekne, pán Petrle, pán Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, mám tu tri stručné otázky. Prvá sa týka Lisabonu pretože teda, ste povedali eh, celkom správne, že potrebujeme ratifikáciu Lisabonskej eh, zmluvy práve kvôli tomu, že potrebujeme koherentnejšiu eh, spoločnú zahraničnú obrannú politiku. Hovorili ste aj o spoločnej európskej energetickej politike. A práve v tomto smere tiež potrebujeme Lisabonskú zmluvu. Ako ste si mohli vypočuť, mnohí z mojich kolegov sa pýtajú, neustále pýtajú, kedy Česká republika ratifikuje túto zmluvu. A toto je teda moja otázka, či a kedy vôbec Česká republika ratifikuje túto zmluvu. Po druhé, vrátim sa späť eh, ku Gaze. Indikovali ste, indikovali ste, že naša pozícia pri rokovaniach s Izraelom nie je taká silná. Eh, neho, nekomunikujeme s Hamasom, takže akým spôsobom budeme organizovať a zabezpečovať nielen humanitárne úsilie, ale takisto aj mierové úsilie, akým spôsobom budeme zabezpečovať rekonštrukčný proces v Gaze, ak nebudeme hovoriť, ak nebudeme komunikovať s Hamasom. Či už sa nám Hamas páči alebo nie, realita je taká, že Gaza je ovládaná Hamasom. No a do tretice moja tretia otázka Plne súhlasím s českými prioritami, ktoré boli vytýčené. Česká republika má naozaj dobré znalosti, dobré poznatky, čo sa týka východného rozmeru, ale tiež by sme mali mať istú kontinuitu a čo sa týka našich, našich politík. A to sa týka najmä Stredomorskej únie. České predsedníctvo naozaj urobilo veľmi dobrý začiatok, najmä čo sa týka toho južného rozmeru, takže teda francúzske predsedníctvo urobilo dobrý krok smerom k tomu južnému a susedstvu a teraz sa chcem spýtať, že aké sú kroky českého predsedníctva smerom na juh. Ďakujem pekne, pán Rovček, pán Macakis. Pán minister, naozaj úplne súhlasím s tými, čo povedali, že musíme komunikovať s Hamasom, ale uh, o, trochu som zmetený tým, že uh, sú na zozname teroristov, pretože ak Hamas dnes hovorí, že oni odmietajú násilie, tak potom, sa, potom ich môžeme vymazať zo zoznamu. A ak Al-Qaida povie, že odmieta násilie, tak ich tiež vymažeme zo zoznamu teroristov. Aká je pointa tohoto zoznamu teroristov? Na, na čo to máme, aby som bol naozaj úprimný? Čo sa týka NATO, NATO je naozaj pilier bezpečnosti pre Európu a aspoň ak tomu, ako tomu chápem ja, 26 27 členských štátov sú členmi NATO. Jedinou výnimkou je Cyprus Chceli by ste pracovať e, tým smerom, aby ste podporili cyperskú vládu, aby sa uchádzala o členstvo v NATE a takisto by ste možno pracovali tým smerom, aby ste presvedčili Turecko, nech nenamieta, nech nevetuje takéto prípadné členstvo Cypru v NATO. Ďalej, čo sa týka tej škody, ktorú, ktorá bola spravená v Gaze. Veľmi veľa infraštruktúry bolo zničené, veľmi veľa tejto infraštruktúry bolo vybudovanej z prostriedkov EÚ. A Chceli by ste navrhnúť, alebo mohli by ste navrhnúť, aby Európska únia neplatila za túto rekonštrukciu, ale že to budú Spojené štáty americké a Izrael, ktoré zaplatia túto rekonštrukciu. No a potom na záver mm, rakety v Českej republike so zmenou administratívy v USA a takisto aj e, s tou reakciou z Ruska, takisto aj s, tou, s, tou, s tým rizikom, ktoré to predstavuje pre Európu. Aj teraz by ste opätovne zvážili umiestnenie takýchto raket vo vašej krajine? Ďakujem veľmi pekne. Pán Posolt. Pán predseda eh, rady, som tieňový spravodajca za Chorvátsko a Kosovo a preto chcem položiť nasledovné otázky. Bilaterálne problémy medzi členskými štátmi existujú a bolo tomu tak aj v minulosti, ale nikdy tam nedošlo k takejto blokácii Aké možnosti vidíte pôsobiť v tom smere, aby e, za českého predsedníctva bolo možné otvoriť všetky e, kapitoly, aby tak ako viacnásobne požadoval Európsky parlament, tieto kapitoly mohli byť aj uzavreté? Otázka číslo 2 e, denie v Kosove sa opiera aj o návrh pána Ahtisáriho práva e, národnostných menšín sú zakotvené v kosovskej ústave. Je tam UNMIK, tam by ma zaujímali vaše časové predstavy. Ale ako je to s, e, s suverenitou Kosova? Vidím Eh, tu nebezpečenstvo. Eh, Rusko v kontaktnej skupine eh, samotné sa vyslovilo za toto. A mm, poznámka k tomu, čo povedal kolega Horaček. Vidíte možnosť v rámci dialógu s Ruskom hovoriť aj o otázke Lebedeva a Chodorkovského. Ďakujem, pán posled, Pán Pinior. Dovolte mi opätovne potvrdiť, že Česká republika je prvá stredoeurópska krajina v čele Európskej únie a to, preto vám želám veľa úspechov a som si istý, že toto predsedníctvo bude naozaj veľmi dôležitým politickým úspechom. Musím povedať, pán minister, že som bol prekvapený minulý týždeň v Štrasburgu, keď sme mali v štvrtok debatu o ľudských právach, že nikto nebol prítomný v mene českého predsedníctva na tejto diskusii, nebol tam nikto ako pozorovateľ pri tejto diskusii. To ma trochu prekvapilo, pretože stále si pamätám, ako sme sa stretávali um, tajne na horách pred 20 rokmi na hraniciach medzi Československom a Polskom v tom čase, keď ľudské práva a demokracia boli absolútnou prioritou pre nás všetkých. A treba povedať, že možno počas iných predsedníctv, istiev, e, napríklad počas nemeckého predsedníctva, vždy tam bol pozorovateľ za predsedníctvo pri týchto debatách bol tam minister pre ľudské práva e, počas tejto diskusie v Európskom parlamente. No a teda moja otázka pre vás, pán minister, je, že v oblasti ľudských práv počas vášho predsedníctva máte nejakú špeciálnu stratégiu, akým spôsobom chcete e, možno e, zdôrazniť tú tému počas nadchádzajúcich mesiacov? Ďakujem veľmi pekne. Hovorí pán predseda, pán Oniskievič, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám dve otázky. Jedna otázka sa týka tých obáv, ktoré Európsky parlament vyjadruje tak často ohľadom Nabuka a iných projektov. A parlament indikoval e, celkovú potrebu mať tu aj finančný záväzok zo strany Európskej únie, tak aby sme mohli urýchliť tento proces. A teraz by som chcel zacitovať to, čo môžeme aj prečítať, to, čo sa nachádza vo vyjadrení predsedu komisie Baroza, tu hovorí, že chceme vidieť naozaj rýchlu dohodu rýchlu dohodu na pôde rady eh, voči návrhu zo strany komisie o 5 miliardách eur nevyčerpaných prostriedkov, ktoré majú byť určené na výdavky v oblasti infraštruktúry, najmä v oblasti eh, energetiky. Eh, bude české predsedníctvo odporúčať, aby sa akceptoval tento návrh zo strany komisie? No a potom tu ešte jedna otázka, ktorá sa týka toho veľkého plána pána prezidenta Medvedeva, ktorý ohlásil tú celkovú myšlienku nového bezpečnostného usporiadania v Európe. To bolo pred niekoľkými mesiacmi. A teraz sa zdá, že po nedávnom vývoji Rusko túto myšlienku zamrazí. Ale napriek tomu to je stále niečo, čo ešte zostáva otvorené. Aký je teda váš názor? Do akej, e, akým spôsobom by sme sa mohli s touto úlohou vysporiadať? Ďakujem pekne, pán Brok. Pán predseda, pán predseda rady, dve stručné pripomienky. Tá prvá je, spomínali ste, že ste v úzkom kontakte s Washingtonom. Znamená to, že je tu šanca, eh, že sa eh, otázka Blízko východu eh, stane prvou prioritou po zmene vlády. Pritom by som e, vás chcel podporiť e, aj v rámci toho, čo ste povedali ohľadne Hamazu. Našimi partnermi e, teda sú palestínčania, umiernení palestínčania. Naozaj ide o to, aby tam sa neprejavovali teroristické nálady. Sú to komplikované otázky a veľmi rozumne sa nimi České predsedníctvo e, zaoberá. E, Sice e, spomenulo sa tiež, že niektoré problémy existujú aj v súvislosti s tým, že nie je podpísaná Lisabonská dohoda. Je možnosť nejako posilniť kooperačnú dohodu s Ruskom, že by sa trochu využilo ich zlé svedomie, aby sa predložili záväzné, e, záväzné prísľuby dodávok energie. Ďakujem a tým sme sa dopracovali k záveru druhého kola vašich príspevkov, takže pán minister, máte slovo. Sag Nicht mehr. Ähm, Jetzt bist du das hier. Uh, Chcel by som zodpovedať na uh, otázky jednotlivých poslancov Európskeho parlamentu. Uh, do, buďme otvorení, buďme úprimní. Urobili sme všetko, čo je v našich silách, aby sme, uh, aby sme podporili uh, prístupový proces Chorvátska do Európskej únie. A v konečnom dôsledku sme sa už dávno rozhodli a mali by sme držať svoje slovo ak Chorvátsko naplní tie podmienky, ktoré sú vytýčené, tak by sme mali dostať svojim predchádzajúcim slubom. Ale naozaj si myslím, e, že to je dôležité, e, ako už bolo požiadané, tak aby e, bilaterálne problémy, ktoré boli spomenuté s ich susedskými krajinami, aby tieto boli vyriešené Sice sa to dá vyriešiť, ale je to možné len vtedy, ak to bude, eh, ak to bude riešiť, ak to budú riešiť obe strany. Ak obe strany budú riešiť tento, um, tento problém s rovnakým nadšením a s rovnakou ochotou. Otázka pána Rovčeka. Ďalej, eh, myslím si, že či môžeme hovoriť o všetkej ratifikácii, to je ako je to ako hovoriť o smrti. Není jasné kedy, není jasné ako. Uh, ale som naozaj optimistom, že uvidíme e, túto ratifikáciu už v blízkej budúcnosti. Ako určite viete, parlament naozaj je veľmi rád, keď je vytýčený nejaký e, harmonogram a túto vládu má vytýčiť vláda alebo minister, ktorý není poslancom parlamentom a v tomto parlamentu a v tomto smere sa musíme spoliehať len na to, ako parlament bude konať a že to všetko bude uskutočnené na čas a že to bude na čas zaradené do programu schôdze parlamentu. Som ale optimistom, že sa nám to podarí. Ale som si naozaj úplne istý, že to ratifikujeme. Kedy alebo ktorý týždeň, či to bude o februári alebo v ktorom mesiaci, neviem vám povedať teraz. Čo sa týka gazy, je samozrejme, že Hamas má v tomto smere veľmi silnú pozíciu v pásme Gazy. O tom nie je žiadna pochybnosť. Je to samozrejme ten problém, že e, musíme rešpektovať lokálne záležitosti a je to samozrejme aj to, že e, musíme si uvedomiť, že ak nejaký e, človek sadne do nákladného auta a, vyhodí do vzduchu nejakú budovu alebo teda e, spôsobí nejaký bombový útok, tak, tak je to človek z Hamasu, hlási sa k tomu, ale napriek tomu musíme odmietať politické stretnutie s Hamasom. Spoliehame sa v tomto smere veľmi na Egypt, ktorý je v tomto smere kľúčovým pre ďalší rozvoj. Je tu, je tu Ehm, sú tu ďalšie krajiny, ktoré majú kontakty s Hamasom, ale treba povedať, že Európska únia oficiálne má vo svojej oficiálnom, eh, v oficiálnej politike sa drží toho pravidla, že teroristické organizácie tak dlho, ako musia de facto eh, rešpektovať eh, skutočnosť, že mm, partner, ktorý sa hlási k teroristickým aktivitám, nemôže byť partnerom pre rokovania s Európskou úniou. Otázky rekonštrukciu budú do šírky prediskutované opäť na eh, konferencii vo februári, ale treba povedať, že naozaj to bude Egypt, ktorý bude mať na starosti e, práve túto konferenciu, ktorý bude túto konferenciu organizovať. A Egypt má práve na starosti e, do, vlastne dozeranie na dodržiavanie prímeria. Keďže je susedskou krajinou pásma Gazy, tak e, zároveň žiadali, tak bolo, bolo, bolo požiadané, aby túto konferenciu organizoval Egypt a v tomto smere musíme byť rozumní že v programe rekonštrukcie Gazy to nebude len Európska únia, ktorá bude dôležitým eh, kľúčovým hráčom, ale bude tu veľmi veľa iných arabských krajín, ktoré budú zohrávať dôležitú úlohu v tomto procese. Ďalej, čo sa týka eh, Stredomorskej únie. Samozrejme, že budeme naďalej pokračovať ako eh, tá rozhodujúca sila v akože by to mala byť rozhodujúca sila, čo sa týka našej politiky v tejto časti Európy. Ehm, naše e, východné partnerstvo je rovnako dôležité ako naše južné partnerstvo, o tom neexistuje pochybnosť. A na, treba povedať, že úzko spolupracujeme aj e, s týmito krajinami, máme intenzívne rokovania s Egyptom a spolupracujeme naozaj veľmi úzko aj s Francúzskom. Francúzsko je na druhej strane E, Stredomoria, vlastne na druhej strane je to predsedníckou krajinou v Stredomorskej únii a myslím si, že podľa tých okolností, ktoré sú k dispozícii a ktoré sú v súčasnosti relevantné, ktoré práve po tomto konflikte sa trochu skomplikovali, e, budeme naozaj musieť byť e, budeme musieť zabezpečiť úspech a ďalšie napredovanie aj v tejto Stredomorskej únii. Pýtali ste sa ma aj o Hamase a, a o tom, že či je teda, alebo prečo je Hamas na zozname teroristickej organizácií. Nie je to tak, ako som vám povedal, nie je to otázka toho, že stačí deklarovať, že sa dištancujeme od násilných aktivít. Treba povedať, že že, je, že musíme takéto teroristické aktivity ukončiť a zastaviť. A vlastne tá teroristická organizácia musí skončiť svoje teroristické aktivity. V tomto smere naozaj to je mnoho užitočných lekcií, ktoré sme dostali. Napríklad čo sa týka politických úspechov e, v Írsku, kde samozrejme pred nejakým časom e, Írska republikánska armáda e, vyhlásila odzbrojenie, vzdala sa svojich zbraní a samozrejme je, už, je to už od toho aj obdobia keď nedošlo k žiadnym ozbrojeným aktivitám, čiže došlo k zastaveniu takýchto aktivít. A práve vtedy sme ich akceptovali ako partnerov. Podobné procedúry by mali samozrejme platiť aj potom v prípade Hamasu. Čo sa týka NATO, ako člen, člen NATO, alebo člen NATO sa môžete sa len vtedy, ak všetky členské štáty NATO povedia áno. No teda, ak všetky členské štáty NATO budú súhlasiť s členstvom Cypru, nebolo by to problém. A to musí byť naozaj dosiahnuté v koncenze. Čo sa týka infraštruktúry v Gaze, som si naozaj istý, že Spojené štáty americké budú napomáhať tiež tejto rekonštrukcii, Možno sa niečo spravia zo strany Izraela, neviem. Ale myslím si, že ten, ten, to jadro bude musieť byť spravené zo strany arabských štátov, štátov v Perskom zálive a zo strany Európskej únie. Pripúšťam, že je to trochu frustrujúce rekonštruovať e, tie isté budovy potom, ako boli niekoľkokrát za sebou zničené. Napriek tomu ale Európsky občania, občania žijúci v jednej z najbohatších častiach sveta nemôžu povedať nie, keď náš sused vie v akutnom, má akutné problémy a nedostatky a treba povedať, že tí ľudia, ktorí obývajú gazu, majú naozaj e, veľký dopyt po našej pomoci, veľkú potrebu našej pomoci a preto by sme mali pomôcť. Chceli by sme sa spýtať ešte pána Posolta. Čo sa týka Chorvátska, pokúsime sa urobiť e, všetko, čo je v našich silách, aby sme otvorili tie kapitoly, ktoré sú ešte potrebné na to, aby sme urýchlili prístupový proces Chorvátska, ale je tam jedna chyba. Mimochodom treba povedať, že to nie je ten prvý prípad, kde bol prístupový proces zablokovaný. Ako všetci veľmi dobre vieme, Cyprus zablokoval prístupový proces Turecka. A máme tu teda podobný proces zablokovania prístupového rokovania s Chorvátskom. Čo sa týka Kosova, Samozrejme, musíme si stáť za svojim názorom a tento názor je ten, že existuje len jedno územie Kosova, ktoré nemôže byť rozdelené. Čo je naozaj správne. Ale myslím si tiež, že pre isté obdobia alebo počas istého obdobia musíme akceptovať aj skutočnosť, eh, ktorá je v teréne a to je práve to, aby sme odolali tomu pokušeniu aby sme tam konali násilným spôsobom. Existuje samozrejme dohoda medzi Spojenými eh, národmi a medzi eh, Srbskom, ktorá vytvorila celkom novú situáciu, ale napriek tomu treba povedať, že aj v tých vzdialených časti, eh, aj tie okrajové časti Kosova sú stále časti Kosova tak, ako je uznané. Musím ale akceptovať tú situáciu, ktorá tu je a to je, že práve v dôsledku mnohých násilných aktivít, ku ktorým došlo v Kosove, a neboli to len aktivity robené zo strany srbských militantov, ale takisto zo strany albánskych militantov, treba povedať, že všetci v Kosove alebo nikto v Kosove nemá čisté ruky od krvi a práve preto rozmýšľame nad prechodným obdobím, v rámci ktorého budeme musieť posúdiť tú situáciu takú, aká je teraz a mali by sme viesť k tomu, aby tam bola jedna jediná administratíva pre Kosova. V každom prípade si myslím, že ak tu bude mier, tak sa nám podarí takéto riešenie dosiahnuť. kde je ja, e, pan, takže to no Prosím? Ja, že by tam byli. Áno, možno je to tak, že by sme, možno sme mali byť v Štrasburgu, pripúšťam, že sme tam mali byť prítomní, keď sa hovorilo o problémoch v ruských plávach a naozaj naozaj treba povedať, že je to aj priorita českého predsedníctva, ale eh, keďže moje ministerstvo bolo eh, úzko zapojené do niekoľkých ďalších menších problémov, ako bol napríklad Gaza alebo hm, ďalší bol Gazprom, tak sme bohužiaľ opomenuli to dôležité stretnutie v Štrasburgu a pevne verím, že pri ďalšom stretnutí budeme adekvátnym spôsobom zastúpení. Myslím si, že naozaj ľudské práva sú jednou z tých najdôležitejších priorit, ktoré máme v našej zahraničnej politike a práve preto je to pre mňa dôležité. Stratégia v oblasti implementácie ľudských práv. A myslím si, že táto stratégia je celkom jednoznačná. Musíme presvedčiť všetkých našich partnerov v ostatných častiach sveta o tom, že ľudské práva sú nie, sa nedajú odložiť, že ľudské práva nie sú kde si na boku. Ľudské práva sú tým kľúčovým jadrom práv, ktoré má každý človek. Ak niekto chce mať dobré vzťahy s Európskou úniou, tak musí mať jednoznačný postoj a jednoznačné stanovisko aj k ľudským právam. To je jasná, jasná, jasný princíp politika a treba si uvedomiť, že niekedy máte partnerov, s ktorými musíte rokovať a sú to partnery, ktorí, povedzme, ignorujú ľudské práva platí to aj v zahraničnej politike, že nie vždy si môžeme vyberať našich partnerov. Musíme komunikovať aj s takými štátmi, ktoré, e, sú, ktoré úplne opomíňajú alebo úplne ignorujú ľudské práva. A teraz, čo sa týka našej politiky ľudských práv, tak naozaj podporujeme e, dohovor a implementáciu dohovoru o ľudských právach a takisto aj podporujeme e, mimovládne organizácie vo všetkých častiach sveta, ktoré bojujú e, za ľudské práva. Nikdy nepolavíme vo svojom, vo svojom boji za ľudské práva, či už to bude v Berme, alebo či už to bude na Kube. A samozrejme, budeme to spomínať aj pri našom rokovaní s Ruskom tiež. A takisto pevne veríme, že pri diskusiách v Európskej únii e, bude nevyhnutné, aby sme etablovali novú politiku, ktorá bude zameraná na ľudské práva a demokraciu. Pevne verím, že e, budeme, e, bude tento náš program akceptovaný a pevne verím, že sa nám to podarí ešte v rámci našeho sumaru alebo našeho plánu aktivít na tento rok. Hovoril som už dvakrát o projekte Nabuko, ak Európska únia sa chce sa chce stať aktívnou v otázke Nabuka, tak by to malo mať naozaj vysokú prioritu. Chceme podporiť akékoľvek peniaze e, budú k dispozícii e, zo strany Európskej únie, tak aby sme ich umiestňovali do otázky zabezpečenia dodávok energetických nosičov do Európy. Myslíme si, že to je jedna z tých najväčších nedostatkov európskej politiky, že nemáme spoločnú energetickú politiku. A možno e, na, na základe tejto krízy a tohto vývoja sa približujeme k takejto... A, e, ak by komisia dokázala uvoľniť tak nejaké prostriedky na to, aby sme dokázali investovať do energetickej infraštruktúry, bude to naozaj veľmi vítaný krok. naozaj ste, máte úplnú pravdu v tom, že e, to boli, to boli isté momenty e, počas energetickej krízy e, sa tu objavil ten, ten, ten slávny Medvedevov plán sa stratil napriek tomu som si ale istý, že sa k tomu ešte vrátime, že, alebo že sa k tomu Rusko vráti. A to práve kvôli tomu, že to nie je nová ruská myšlienka, ale je to v zásade staršia myšlienka, ktorá e, je súčasťou akéhosi iného veľkého plánu bezpečnostnej architektúry, ktorý je známy už zo sovietskej éry a môj, polsk, môj polský priateľ uh, si bude pamätať, že sa to volá rapat, plán Rapacký alebo iné, uh, iné plány, ktoré sa objavili v, tejto, v týchto intenciách. A tento plán práve opätovne predstavoval aj prezident Medvedev. Uh, a nebol, nebol ešte úplne dokonale pripravený. Myslím si, že naozaj, e, že tam bolo iba, že to bola akási ďalšia séria rôznych myšlienok, ktoré priniesol do diskusí. Budeme o tom hovoriť e, s Rusmi. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme naďalej diskutovali s Rusmi, aby sme udržiavali dialog. Ale e, napriek tomu treba povedať, že máme naozaj pomerne dobrú bezpečnostnú architektúru, ktorá existuje v Európe a bolo by to oveľa lepšie, ak by sme ak by, sme, ak, ak by tí, ktorí túto architektúru pripravovali a ktorí túto architektúru tvorili, ak by trvali na svojich princípoch a je naozaj veľmi dôležité, aby Rusko urobilo to, čo už dávno prislúbilo a to je práve to, aby ruská angažovanosť v bezpečnostných témach bola vyššia a až potom, keď táto štruktúra bude fungovať a, a alebo tá, teda až by tá štruktúra nefungovala, až potom by sme mohli diskutovať o nejakých nových prvkoch pre obnovenie tejto štruktúry, ale zatiaľ sa naozaj obávam takej politiky, ktorá by, a, ktorá by hovorila o novom fungovaní alebo o novej architektúre európskej bezpečnosti, o nových štruktúrach, a nebola by overená v nejakých kritických eh, situáciách, lebo tie modely, ktoré máme, sú už overené eh, v krízových situáciách a až v takom prípade, že boli zablokované, mohli by sme hovoriť o nových modeloch. Takže nevyhnutné, aby tie staré veci fungovali a až potom a diskutujeme o tom, či tomu treba prijať niečo nové. You, minister, the... Ďakujem, pán minister. Pri... Ešte som na niečo zabudol, hovorí minister. Uh, uh, Nemôžete zabudnúť na pána Broka. Chcel by som reagovať na poslanca Broka a to, čo povedal. Neviem, čo si on myslí čo si myslí o súčasnej atmosfére v Rusku. On si myslí, že je negatívna, ja si myslím, že nie. Naopak, ja by som povedal, že tá situácia je teraz taká šťastná, taká pozitívna. Ja si myslím, že môžeme na tomto základe začať stavať. Samozrejme, musíme viesť rozhovory s Rusmi. Musí to byť intenzívny dialog a dúfame, že budeme úspešní. Ale myslím si, že zatiaľ to ešte bude komplikovaný dialog. Možno, že tie diskusie sa zintenzívnia, keď niekto nájde nejakú lepšiu stratégiu vo vzťahu k Rusku. Túto takúto e, fázu si pamätám ešte z dní, E, keď bol pán Gromika ministrom zahraničí, ktorý bol známy svojim slovíčkom net, svojim takým rezolutným odmietaním. Niečo mi pripomína túto situáciu, ale dúfajme, že dnes budeme úspešnejší. Dúfajme, že Rusko uzná, že tento plynový spor s Ukrajinou nebol pre nich až taký veľký úspech, že si poškodili e, svoju povesť spolahlivého dodávateľa a že stratili sympatie v Európe. Osobne sa domnievam, že vzťah s Ruskom je jeden z najdôležitejších, je to naša najdôležitejšia úloha v rámci našej spoločnej európskej politiky. Pokiaľ budeme mať takú situáciu, že rôzni európsky politici začínajú vlastné akcie a putujú do Kremľa s ilúziou, že pre svoj vlastný štát si vyrokujú lepšie podmienky ako Európa, ako celok, tak potom nikdy nebudeme schopní uspieť. Musíme nájsť a vytvoriť spoločnú európsku politiku. Thank you, thank you, uh... Ďakujem. Ďakujem, chcem povedať, že máme že veľmi dlhú pamäť a Ehm, pretože naozaj musíme si veľa pamätať v rámci spoločnej európskej zahraničnej politiky, aby sme neopakovali zlé veci z histórie. No a teraz pristúpime k poslednému kolu. Budem musieť byť krutejší, neviem. Ako pán minister dlho môže s nami ostať, ako dlho len chcete, hovorí minister. Takže teraz na jedného rečníka maximálne jedna minúta budem prísny pani Jana Hybášková. Ďakujem, za slovo. Najskôr sa chcem poďakovať pánovi komisárovi za všetky vaše úsilia v prípade Gazy a e, chcem sa takisto poďakovať za milé slova o Lisabonskej zmluve. Som si istá, že nie len naša krajina, ale aj celá Európa skutočne potrebuje tento nástroj, aby mohla postupovať ďalej. Moja prvá otázka sa vzťahuje na situáciu v Gaze. Často, pán minister, ste spomínali aj Sýriu a Irán. Ako konflikt v Gaze bude vplývať na európske predsedníctvo a jeho vzťah k Sýrii. No a moja druhá, druhá otázka sa týka transatlantických vzťahov. Predpokladám, že budúcim pilierom krátko a stredodobého transatlantického partnerstva bude asi Afganistan. Som si o, Eh, vedomá toho, že my nie sme NATO, ale chcem sa spýtať, aká bude politika EÚ voči Afganistanu. A moja tretia otázka sa týka informácií, Vy ste teda položili iba dve otázky, ospravedlňujem sa. A teraz pani Napolitáno. Pán predseda, nechcem tu hajiť, obhajovať Hamas, ale pripomínam, že toto hnutie bolo schopné zaistiť dlhodobé prímerie. Ale aj napriek tomu mm, zostala blokácia gazy. Takže na to som eh, chcel upozorniť. Musíme sa snažiť, aby sme našimi krokmi neoslabovali eh, Abu Masena. Nemôžeme pristupovať ideologicky, nemôžeme počúvať len Izrael. Cenila som si, že eh, Sarkozy akcentoval niečo iné ako Gordon Brown. Čo sa týka Stredomorskej únie zažíva už určitú krízu. Pýtam sa, či by nebolo dobré napríklad Sarkozymu, ktorý bol prvý spolupredsedajúci, teda dať mu možnosť, aby zotrval vo funkcii spolu s Mubarakom a to až do obdobia, kedy vstúpi do účinnosti Lisabonská zmluva. Čo si o tom myslíte vy? Ďakujem pekne. Pán Duff. Pán predseda, ďakujem vám. Prajem všetkým príjemné popoludnie. Najskôr jeden fakt, ktorý sa týka terorizmu. Briti začali e, sa rozprávať s, alebo rokovať s Írmi predtým, než Íra e, zastavila svoje útoky na ľudí. Ale moja otázka sa týka jednotiek, o ktorých hovoríte, že budú nasadené Francúzmi, Nemci a Bri- Nemcami a Britmi na hraniciach Gazy. Je to prvý raz, čo tieto tri štáty budú posielať jednotky do Palestíny a dlho to tak asi ešte ostane. Ja by som ocenil, keby ste povedali niečo viac o veľkosti týchto jednotiek, o načasovaní, o časovom pláne. A mohli by ste prosím slúbiť pán Schwarzenberg, že parlament bude informovaný a konzultovaný teda, že parlament bude súčasťou realizácie nasadenia a realizácie misie ESDP. Ďakujem. Ďakujem. Pán Galer. Pán predseda rady a e, prajem všetko dobré, predsedníctvu. prajem všetko dobré predsedníctvu. Nevidíte hlavný problém náhodou v tom, že kvarteto nekoná spolu? Najskôr by sme mali v rámci kvarteta nájsť spoločné stanovisko a potom ho predložiť Izraelu a Palestíne. Domnievate sa, že by sme mohli toto dosiahnuť s novou americkou vládou, aby medzinárodné spoločenstvo malo spoločné jednotné stanovisko voči obom. No a v následnosti na to, čo povedal kolega Duff, ešte stále sa obávam, že u nás súhlasia všetci s názorom, že teraz je prímerie, teraz budeme e, financovať obnovu, ale skutočná prítomnosť priamo na mieste, teda e, silný mandát v Gaze, e, Tuto, táto vôľa neexistuje. Túto vôľu jednoducho nevidím ani v rámci blízkovýchodného kvarteta. Takže chcem sa spýtať, či je našim cieľom naozaj vytvoriť takú skutočne silnú prítomnosť EÚ v Gaze. Ďakujem. Pani Gomeš, e, pán minister, v rámci transatlantických e, vzťahov je e, jeden z hlavných záväzkov pána Obamu zavrieť Guantanamo a zrušiť delokalizáciu mučenia. Portugalský premiér predložil návrh, aby existoval existovala iniciatíva príjmania väzňov z Guantanama. Ja sa chcem spýtať, ako to teraz vyzerá. No a druhá otázka v nadvednosti, čo povedala Jana Hybášková a Afganistan bude eh, hlavným prvkom eh, nových transatlantických vzťahov a ako to bude s príspevkom EÚ v Afganistane. Ďakujem. Pán Landsbergis má teraz slovo. Eh, minister, Ďakujem, pán predseda. Pán minister, nekonečná vojna v Palestíne nebude mať konca. E, buď odíde Izrael opäť do exilu, alebo čo by sme mali urobiť? Možno Hamas zmení svoj názor. Každému by malo byť jasné, že takáto zmena e, v myslenia Hamasu by znamenalo, že by usprednostňovali e, mier na miesto vojny a spoluprácu s Izraelom na miesto ničenia Izraela. Vystreľovanie rakiet do Izraela hraničí s bláznostvom. A preto e, žiadať Hamas, aby zmenili názor, by asi e, nepomohlo, pretože tým by museli vlastne zmeniť svoje úmysly, svoj účel. Na tom by sme sa mohli všetci smiať, keby sme im povedali jednoducho, že zmente sa, ale možno, mo, možno by sa to mohlo stať. Ďakujem, hovorí predseda pán Jurí. <clears throat> Pán minister, Neodpovedali ste z predchádzajúcich otázok na otázku cyperského kolegu ohľadne vášho názoru okolo, ohľadne jadrového štítu v Európe. Chcel by som sa vás eh, opýtať, eh, najmä keď ste spomínali význam vzťahov eh, s Ruskom, či by nezlepšilo vzťahy s Ruskom, či by nezlepšilo atmosféru s Ruskom, keby sa odstúpilo od projektu atomového štítu spoluzodpovednosť, ktorú na seba beriete, keďže spolupracujete na tomto projekte, je veľká a môže sa stať, že dôjde k novej ére ozbrojovania. Vieme, že Rusko považuje tento projekt za hrozbu vlastnej bezpečnosti a že už začali sa e, aktivity, bojí sa, že sa začali aktivity za novú špirálu zbrojenia. Ďakujem. Thank you, Mr. Beasley. Ďakujem, pán Bizli. Ďakujem. Pokiaľ ide o Nabuku, Nabuko, predseda povedal, že keby komisia umožnila financovanie diverzifikácie, tak to by to bolo dosť dobré. My tu máme teraz zástupcu komisie. Myslíte si, že by mohol reagovať a povedal, či komisia naozaj má v úmysle uvoľniť finančné prostriedky Takisto e, sme pozvali komisára e, Piebalksa. Trojka, francúzske, švédske a české predsedníctvo Chcem sa spýtať, či konzultujete aj baltickú stratégiu, aj e, mediteránske, mediteránsku úniu. Ja si myslím, že Keby e, moja krajina bola e, okupovaná, tak ja by som tých, e, čo robia inváziu, opísal ako teroristi. Mali by sme nad tým rozmýšľať hlbšie, mali by sme sa pozerať do budúcnosti. Po izraelských voľbách bude konferencia v Prahe, takže pre zmenu by Európania by sa mohli ujať vedenia Ďakujem. Takže toto boli posledné otázky. Pán minister, máte slovo. important countries uh, as such but dôležité krajiny ako také samozrejme, ale závisí to aj od kontextu politickej situácie, tak ako v pásme Gazy a na celom palestínskom území. Ako viete, sú nejaké európske štáty, ktoré hrozia Bol to napríklad e, prezident Sarkozy alebo nemecký e, e, minister zahraničia. A tieto krajiny chcú hovoriť iba za seba. Sarkozy išiel do Damašku a Sýria povedala áno riešeniu pomocou zbraní, pretože bolo jasné, že nie iba Hamas v pásme Gazi nie iba bežní členovia akceptovali kľud zbraní, ale aj vedúci Hamasu, ktorí sú v Damašku. Čiže aj vedenie Hamasu prijalo e, prímerie. No a pokiaľ ide o Irán, v súčasnosti má opatrný postoj, ale je isté, že možno financujú aktivity Hamasu, ale aj Hizbaláhu. Je na to veľa dôkazov, je to dosť evidentné. A majú takisto na tieto organizácie veľký vplyv. Možno by mohla existovať politická diskusia medzi Iránom, EU a USA. A Afganistan samozrejme je E, bude dôležitou témou počas samitu medzi USA a EÚ. Samozrejme, že obhajoba demokracie v Afganistane je dôležitou úlohou EÚ. Všetci vieme, aká dôležitá je civilná stránka našich úsilí v Afganistane. A ja si myslím, že Európska únia Ehm, by mohla urobiť viac. Mali by sme obhajovať demokraciu v Afganistane pre našu vlastnú slobodu a bezpečnosť. Pani Napolitána, poslankyňa Európskeho parlamentu, Domnievam sa, že je veľmi dôležité, aby sme posilnili po- pozície predsedu samozprávy Abasa. Nie iba na okupovanom území, ale aj v pásme Gazi. To je na najvyš dôležitá vec. Hamas, ako som vám už povedal, pokiaľ bude sa Hamas pridržiavať svojich teroristických e, činností, nemôže byť partnerom EÚ. Vieme, že má veľký vplyv v Gaze a keď budeme s nimi spolupracovať, tak budeme mať dočinenia aj s členmi Hamasu. Každý e, v, ga- v pásme Gazy má niečo dočinenia s nejakým členom Hamasu. Ja si myslím, že by sme sa mali tejto myšlienky pre, pridržiavať. Obnova, ako som už povedal, bude predmetom diskusie na konferencie, ktorú plánuje Egypt na koniec februára. Dúfam, že tam budeme aj my zastúpení aby sme tam mali relevantný hlas. E, e, Pokiaľ ide o Stredozemnú úniu, s francúzským prezidentom sme pripravili dobré riešenie, ktoré funguje. Pán prezident Sarkozy sa pridržiaval e, pravidiel EÚ, tie neboli porušené. Našli sme riešenia s Francúzskom aj s Egyptom a nemyslím si, že už nebude problém, kto bude predsedať, ako a kedy. Teraz k otázke pána Dafa. Samozrejme, že Briti začali rokovať z Ira ešte pred ukončením násilia, viem, ale bolo, boli to oficiálne kontakty med, medzi Írskom a Britániou. Ja som hovoril o oficiálnych kontaktoch, ale britská vláda z Ira mala predtým neoficiálne kontakty predtým, než ukončili e, násilie. To isté platí pre Hamas. E, vieme, kto je Hamas, kto sú tam tí dôležití ľudia, ale nemôžeme s nimi zatiaľ mať oficiálny kontakt. To je dôležité. I do think the quartet works relatively better than one thing. Myslím si, že v kvartete nie sú také veľké rozpory v súčasnosti. Každý e, člen sa snaží o mierovú situáciu na Blízkom východe. Stretnutie kvarteta bude pravdepodobne začiatkom leta v Moskve a možno predtým ešte bude prípravné stretnutie. Ja sa domnievam, že kvarteto je ešte stále užitočným nástrojom, ktorý podporuje mnohé ďalšie diplomatické nástroje, ktoré majú riešiť blízkovýchodný problém. Chcem vás informovať, že nemáme <clears throat> jednotky EÚ. Bol to sľub, ktorý dali jednotlivé krajiny, napríklad Francúzsko, Španielsko, Nemecko a tak ďalej. A tie slúbili, že budú strážiť e, pobrežie Gazy, aby zabránili pašovaniu zbraní. Nie je to záležitosť EÚ, je to záležitosť štátov, ktoré poskytli svoje ozbrojené sily. Čiže toto nemusí byť konzultované s Európskym parlamentom. Je to otázka, ktorá vlády, ktorú, týchto vlá, ktorú vlády týchto štátov diskutujú s vlastným parlamentom. Teraz pokiaľ ide o Guantanamo, Myslím si, že to je naozaj veľmi urgentná vec. Mám naozaj dojem, že americká administratíva, nová, ktorá nastupuje a ako už bolo povedané viackrát, ktorá e, ukamžite ukončí tento proces. A treba povedať, že e, vlastne stav situácie väzňov v Guantaname, ako im bolo povedané, americká administratíva bude žiadať viacero štátov v Európe, ale dokonca aj Austráliu, ktoré sa už ponúkli, aby akceptovali týchto pôvodných e, väzňov z Guantanama. Nemyslím si, že treba predbiehať. Mali by sme sa možno spýtať Spojených štátov amerických, že koľko týchto väzňov bude a potom by sme mohli otvoriť diskusiu. Treba povedať, že my sme týchto ľudí ani, ani neuväznili, ani sme ich nedržali vo väzení a nie je to na mne riešiť tento problém, ale v každom prípade nebudem nikoho odhovárať od toho, aby um, sa podpísali pod túto iniciatívu a pomohli Američanom v tomto úsilí. Potom to bola ešte jedna otázka od pána Vansbergisa, ktorá sa Teraz otázka obranného štítu raketového, ktorý má brániť Severoamerickú alianciu, ktorej sme, ktorej sme členmi, ktorá má chrániť európsky kontinent a severoamerický kontinent. Chcem vám všetkým pripomenúť, že tento obranný štít má chrániť Európu tiež. A samozrejme, samozrejme, že áno, keby ste videli, ako je nastavený, tak uvidíte, že má chrániť Európu. Tak je nastavený, tak je budovaný americké štáty, Spojené štáty americké počítajú s tým, že bude pokrývať obranne celý európsky kontinent. Mali sme, boli sme naozaj veľmi úspešní v tom, že sa nám podarilo získať tento, tento raketový štít, ktorý sa stal súčasťou architektúry NATO. Je to naozaj, bol to vrcholný cieľ našej diplomácie a dosiahli sme to so Spojenými štátmi americkými, dlho sme rokovali, ale podarilo sa nám to. Eh, viem veľmi dobre, že tu boli veľmi silné, vážne rúské protesty proti takémuto raketovému štítu. A viem, že boli aj viacerí ruskí generáli a vojenskí dôstojníci, a ktorí na, sa nám vyhrážali, že ruské rakety budú namierené na Prahu a na Českú republiku. A to v tom prípade, ak sa my rozhodneme podporiť tento raketový štít, alebo ak budeme podporovať tento projekt, chceme povedať, že na našom území bude len radar, nebudú na našom území žiadne rakety, ale aj napriek tomu je naozaj mojou cťou potvrdiť, že tento systém nie je proti, namierený proti Rusku, ani radar, ani tieto prípadné rakety, ktoré budú umiestnené v Polsku, ktoré sú neexplozívne, ktoré sú zamerané len na kinetické zlikvidovanie nepriateľských interkontinentálnych rakiet, ktoré sa ucitnú v relevantnom území, takže kinetickou energiou ich v podstate zničia a zlikvidujú. Samozrejme, že poznáme technické detaily tohoto projektu, keďže sme o tomto projekte dlho diskutovali a Samozrejme je to aj otázka o našej, o, na margo našej obrany do budúcnosti. Je to otázka, kde si musíme uvedomiť, že niekoľko krajín vo východnej a juhovýchodnej Ázii má už teraz eh, vo svojej dispozícii jadrové zbranie, alebo takéto zbranie pripravuje. Či sa pripravujú na vlastníctvo jadrových zbraní a nemôžeme spochybňovať ich raketovú kapacitu, či už na strednej vzdialnosti, na raketách dlhého, v prípade raketách dlhého doletu, ale aj v prípade medzikontinentálnych raket. Tieto režimy dosiahnu túto technológiu v dohľadnej budúcnosti. Sú tu potom samozrejme, je tu celý rad režimov, ktoré sú pochybné a preto je lepšie sa pripraviť a myslím si, že je tu riziko, ktoré tu nie je dnes, e, nie je pritomné teraz, ale evidentne v nejakom horizonte 10 rokov toto riziko prítomné bude a až vtedy bude celý tento systém pripravený. A tento radar bude zároveň pripravený v Českej republike. Bude to aj skôr, ako sa teda postaví aj raketové silo v Polsku. Bude to trvať ešte niekoľko rokov. Bude to vlastne až k koncu druhého desaťročia tohoto storočia. Myslím si, že už teraz máme podobný radar, ktorý e, existuje na britskej pôde a na dánskej pôde. Nepamätám si, e, alebo nespomínam si, či Veľká Británia alebo či Dánske kráľovstvo nejakým spôsobom diskutovali o nevyhnutných aspektoch inštalovania tohoto zariadenia s inými krajinami, alebo diskutovali o tom s inými krajinami EÚ. Bolo to ich jednostranné rozhodnutie, rovnako sme to brali aj my. Ale stále si myslíme, že, je veľmi že to je veľmi dôležitý prvok pre budúcu obranu Európy a ja by som chcel, aby som poprosil toto cíhodné zhromaždenie, aby to akceptovali ako fakt. You, minister, you... Ďakujem pekne, pán minister. Pokryli ste naozaj široké, široké spektrum rôznych tém. Ešte ste na niečo zabudli? Yes. Um, there's, there's, there's, uh, yes. um... Ešte tu je jedna téma čo sa týka potom vyjadrení predsedu Európskej komisie, to nemôžem hodnotiť ja. My síce sme predsedníctvom Európskej rady, ale nepredsedáme komisii a samozrejme budú tu prebiehať konzultácie o Nabuku do budúcnosti a pevne verím, že sa nám podarí v tomto smere uspieť. Myšlienka konferencie, eh, ktorá bude zameraná na proces na Blízkom východe, aby som chcel odpovedať na túto otázku teraz. Teraz nechcel by som odpovedať túto otázku teraz. Uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať, ak sa prejmerie udrží a ak obe strany budú zároveň pripravené počas trvania nášho predsedníctva, eh, čo bude trvať len, eh, už len 5 mesiacov, a ak budú vtedy pripravené na stretnutie, tak uvidíme, do akej miery sa nám podarí zorganizovať takúto konferenciu a uvidíme, do akej miery bude ochotná nová americká administratíva sa zapojiť do tohto procesu. Myslíme si, že to je naozaj veľmi dôležité a jeden z mojich cieľov mojej návštevy vo Washingtone počas budúceho mesiaca e, bude práve začať rokovania s americkou administratívou a presvedčiť ich o tom, že nemôžu urobiť tie isté chyby, ako robila predchádzajúca administratíva a aj rovnako ako aj administratíva Billa Clintona, ktorá odkladala proces e, problémov, teda problémy na Blízkom východe až do konca ich e, volebného obdobia a vlastne a e, treba akceptovať skutočnosť, že pre každú americkú administratívu v súčasnosti ekonomická situácia bude tou najvážnejšou témou, ktorú budú musieť riešiť. Ďakujem pekne, pán minister, tie otázky, ktoré sme vám položili, boli položené boli častokrát položené v duchu toho, že ako keby ste mohli vyriešiť všetky problémy na svete a vy pritom dokážete vyriešiť len polovicu. Takže držíme vám palce, aby ste vyriešili aspoň polovicu z týchto problémov a tešíme sa na stretnutie s vami v budúcnosti počas vášho predsedníctva. No. So, colleagues, we still... Vážení kolegovia, ešte stále nám ostáva kus práce na dnešné popoludne. Začneme teda s bodom číslo 17, je to výročná správa o hlavných aspektoch a základných možnostiach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Spravodajcom je náš pán predseda Jacek Sarius Volsky, dávam mu slovo. Uh, Treba povedať, že táto správa je každoročné úsilie posúdiť a vstúpiť do dialógu s radou o našej bezpečnostnej zahraničnej politike. No a tu sa snažíme v podstate zabezpečiť, aby to bolo trochu odlišné, najmä čo sa týka toho, že žiadame viac od rady. Do, máme väčší, žiadame od nich viac a takisto sa snažíme rob, zabezpečiť, aby to bolo viac zamerané, viac sústredené a strategickejšie, menej popisné keď zároveň žiadame radu, aby nám nedávali akýsi katalóg toho, čo bolo spravené, ale snažíme sa, aby nám predstavili nejaké konkrétne strategické výhľadové prístupy. Táto správa vo svojej druhej verzii berie do úvahy väčšinu vašich názorov, väčšinu tých poznámok, ktoré boli predstavené pri plenárnom pri zasadnutí nášho výboru a pretavili sme to do 14 kompromisných návrhov. Ak niečo nebolo zahrnuté do týchto kompromisov, ehm, nie je to kvôli tomu, že by som s tým nesúhlasil, ale je to kvôli tomu, že to bolo formulované, alebo že to malo taký ten formát, um, aký som pre túto správu vybral. Rozhodol som sa, že sa budeme sústrediť len na tie témy, ktoré sú relevantné pre SZBP, kde Európa je aktívna a a prítomná, alebo kde by Európa mohla byť prítomná, mohla byť aktívna. Nie sú to otázky, ktoré môžu byť dôležité, alebo teda nie sú otázky, ktoré trápia niektorých z nás, pretože takýchto tém môže byť naozaj veľmi veľa. To je napríklad jeden z dôvodov, prečo hoci to bol dobrý, e, dobrý návrh pána Oniskeviča, aby sme e, tam zahrnuli aj Áziu. To som nezahrnul do svojho kompromisného textu. Takže zostali sme sústredení, je to o dialogu. E, takáto, takýto dialog s radou má vedie k tomu, že vám teraz predkladám 14 návrhov. 14 kompromisných textov. Ten prvý sa týka transatlantickej dohody, transatlantickej agendy, druhý je o princípoch a hodnotách, na ktorých by mala byť postavená spoločná zahraničná bezpečnostná politika, tretí je o spoločnom spoločnej európskej stratégii. Niektoré návrhy som si tu neosvojil práve kvôli tomu, že tu máme aj ďalšiu správu, ktorá v tomto smere prebieha od pána Karl von Bogau. Potom je tu kompromis číslo 5, ktorý hovorí o Kosove a EULEX, 6 o Bosne a Hercegovine, 7 o východnom partnerstve, vrátane pán Svoboda to teraz nie je, ale vrátane vzťahu medzi východným partnerstvom a aktivitám v oblasti Čierneho mora. To, čo zaznelo od pána ministra Schwarzenberga, nám určite napomôže, aby sme hm, dospeli k akceptovateľnej e, formulácii ohľadom vzťahov medzi e, východným partnerstvom a Čiernym morom. Potom tu je ďalší blok, ktorý hovorí o Európskej únii, Rusku a Gruzinsku. Ďalšie, čo sa týka Blízkeho východu. Ehm, nevidím tu koordinátora od socialistov, Možno by sme v tomto smere mali rozdeliť hlasy, no a potom do 12 a 13, ktoré hovoria o Afganistane, potom 14 berie do úvahy návrhy, ktoré nám boli navrhnuté rozpočtovým výborom o finančných aspektoch e, spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. A mm, chcel by som poďakovať vám všetkým za veľmi dobrú spoluprácu. Hovoril som so všetkými tenými spravodajcami, so všetkými politickými skupinami a ako som vám povedal, bolo tu veľa veľmi dobrej vôle Pokusil som sa zahrnúť sem všetky pozmenujúce návrhy, všetky, všetko, čo zaznelo, s tým, že tu boli tie dva komentáre, alebo tie dva výnimky, ak chcete takto povedať, že e, možno by to nemalo byť správe o SZBP a vtedy som posunul inde, tie som vyčlenil bokom a všetko, čo sa týkalo nejakých tém, ktoré stoja izolované, ktoré nie sú v samotnom jadre, v samotnom uh, stredobode našej spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky, tak tie som postavil nabok, pretože by som mal pocit, že toto by výrazným spôsobom rozšírilo rozsah tejto správy a ak chceme rade v podstate nejakým spôsobom vnútiť tieto veci, ak im chceme, ak im chceme vlastne jednoznačne zadefinovať tieto problémy, mali by sme zadefinovať aj spôsob práce a mám pocit, že rade sa páči takýto štýl postupovania, kde recipročne neustále krok za krokom zlepšujeme tieto témy. Ale myslím si, že naozaj nemôžeme byť takýmto, nemôžeme strkať hlavu do piesku a nemôžeme možno sa snažiť prejsť sa všetky témy alebo nemôžeme um, byť taký všetečný a riešiť všetky problémy, ktoré sa objavia. A teda pre tých kolegov, ktorých uh, poznámky sa tam neocitli. Ehm, ospravedlňujem sa, súhlasím s podstatou a týchto problémov, ale nesúhlasím s tým, aby tieto problémy boli pomenované a obsiahnuté v tejto správe. Naozaj chceme obsiahnuť, naozaj to chceme mať skutočný dialog s radou o tematických a geografických témach, častokrát aj o horizontálnych témach, no a potom budeme čakať na reakciu. No a ako e, ste si možno všimli už, rada, e, teda ďalšia, ďalšia správa rady E, bude vstupovať do tohoto dialogu a to práve tým, že budeme citovať komentáre, pozície a vyjadrenia rôznych poslancov a to je práve tá nová kvalita, tá nová úroveň, ktorú by sme chceli dosiahnuť a to nie len teda, že budeme informovaní, ale aj tým, že budeme tvoriť a upravovať zračnú politiku, tým, že budeme zároveň vlastne e, reflektovať to medzi, tú interinstitucionálnu dohodu, v rámci ktorej tá pridaná hodnota demokratickej legitimity pre politiky musí byť neustále predávaná a takýmto spôsobom sa témy posúvajú ďalej. To je všetko, čo som chcel asi povedať ako úvod. Ďakujem pekne, pán predseda. Thank you, chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Poďme teraz ďalej k našej diskusii. Pani Koper, nech sa páči od socialistov. Ďakujem pekne. Bohužiaľ, náš tieňový spravodajca tu nie je a preto sa pokúsim vyjadriť názory jeho a názor našej skupiny. V prvom rade by sme chceli poďakovať pánovi Sariusovi Volskému za jeho návrh, ktorý pokrýva celý e, proces vývoja SZBP. Ďakujeme mu aj za jeho ochotu kompromis, vytvoriť kompromisy v celej rade rôznych tém a ďakujeme mu za jeho konštruktívne návrhy v tomto smere. Teraz pevne veríme, že teraz eh, s tými kompromismi, ktoré máme pred sebou, máme oveľa vyváženejší rovnovážny text, bez ohľadu na to, či dokážeme tieto dohody udržať na jednotlivým špecifickým otázka. V prvom rade Chcela by som špecificky zdôrazniť najmä to zlepšenie, ku ktorému došlo v štyroch oblastiach. Prvá je východný rozmer. Je naozaj dôležité, aby sme ozrejmili, aký je vzťah medzi viacerými politikami a multilaterálnou oblasťou a zároveň dosiahnuť e, plodnú výmenu spolupráce s Ruskom, čo by zároveň nemalo zabrániť tomu, aby sme nepoukazovali na problémy a nedostatky, ktoré sa objavujú v našich vzťahoch s touto krajinou. Ďalej euro, stredomorská politika, najdôležitejšie piliere spolupráce, ktoré boli spojené, ktoré boli spustené spustené barcelonským procesom a boli vlastne iniciované pre stredomorské územie, sú odzrkadané v texte, zároveň to hovorí aj o kľúčovej, kľúčovej úlohe EMPA vytvoriť skutočne parlamentárny rozmer pre e, Európu z oblasti e, Stredomoria, Afrika. A pre nás bol naozaj veľmi dôležité spomenúť celý rad rôznych politik bez toho, aby sme sa sústredovali len na tie hlavné konflikty v tejto oblasti a zároveň sme sa snažili samozrejme pomenovať a uznať dôležitosť týchto problémov. Pre Latinskú Ameriku bolo naozaj dôležité spomenúť súčasné rokovanie o asociačných dohodách, najmä teraz, keď, väč, keď väčšina regionálnych tejto regionálnej dohody, a prvá táto regionálna dohoda má byť podpísaná s Úniou. Je tu ale téma, ktorú sme sa nedokázali zhodnúť s pravodajcom, a to je samozrejme Izrael, predovšetkým je to otázka pásma Gazy, e, keď zoberieme do úvahy, aký je ten súčasný scenár. Myslíme si, že ak spomenieme e, posunutie alebo upgradovanie vzťahov s Izraelom, to nestačí a práve preto sme navrhovali rozdielne hlasovanie o odseku 20a v kompromisu 10. To je práve kľúčový bod nesúhlasu a ako skupina odmietame otvára túto diskusiu, e, pretože je tu celý rad rôznych dôležitých iných vážnych tém, ktoré sa objavujú v tomto regióne. Tiež by sme boli e, radšej, keby niektoré iné témy, ako napríklad Bosna a Hercegovina alebo východný rozmer, boli e, pokryté do väčšej hĺbky, hoci si samozrejme uvedomujeme, aké obmedzenia máme, keď musíte predstaviť takúto všeobecnú správu. Vo všeobecnosti naša skupina je spokojná s výsledkom tejto správy a chceli by sme opätovne potvrdiť našu, e, našu ďakú za spoluprácu e, tak s, e, s kanceláriou pána Sariusa Volského a takisto aj sekretariátmi odlých politických skupín. A chcela by som dokončiť svoje vystúpenie ústnym pozmeňujúcim návrhom, ktorý by som chcela predložiť pre nový odsek 22a a budem ho čítať teraz. due to the current crisis in Gaza and expresses its hope that the eu med cooperation will be resumed as soon as possible Čiže je nám ľúto, že e, dochádza k takémuto e, zastaveniu mierového procesu a pevne veríme, že spoločné úsilie na oboch stranách prispieje k udržateľnému mieru na oboch e, stranách sporu. Ďakujem pekne, dámy a páni, pán Lagedík. Keďže moja kolegyňa pani Bír povedala už na, pri viacerých príležitostiach, myslíme si, že táto správa obsahuje naozaj celý rad rôznych dobrých prvkov E, napríklad záväzok o zbrojeniu, e, efektívny multilateralizmus a takisto aj posunenie OSCE, OSD ale musím povedať, že po vašom úvode nechápem, prečo ste si neosvojili niektoré z tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme predložili, pretože mám pocit, že sú naozaj veľmi dôležité, najmä voči niektorým vašim e, e, kľúčovým odsekom. Niekoľko príkladov za všetky. V pozmeňujúcom návrhu 55 tu hovoríme, že tvrdíme, že akékoľvek partnerstvo e, na juh nebude, teda s Azerbajdžanom nebude fungovať, pokiaľ sa nám nepodarí spustiť vlastne alebo vyriešiť otázku náhodného Karabachu. Tu sa dali napriek tomu minusku. Potom máme 79. A tu sme ignorovali skutočnosť, že vlastne Čína s lámom prestali komunikovať a takisto, že došlo vlastne k tomu, že e, Čína už nekomunikuje s lámom. To je pomerne e, e, mierna, to je mierny návrh zo strany parlamentu, ktorý podporujú viacerí. Musím pripustiť, že tu je aj ešte kontroverznejší pozmeňujúci návrh číslo 30, kde žiadame, aby došlo k prehodnoteniu toho európskeho zoznamu teroristov. Čiže nie ho vymazať, ale aby sme prehodnotili zhodnotili, či je naozaj zmysluplný a či má význam. To vychádza nielen z našej perspektívy ako strany zelených, ale vychádza to z viacerých judikatúr Európskeho súdneho dvora, ktoré kritizujú e, najmä tú skutočnosť, e, že ako náhle sa niekto e, ocitne na tomto zozname, tak je veľmi ťažké ho vlastne umiestniť mimo tohto zoznamu a je to naozaj jedna z tých vážnych obáv, ktoré máme ohľadom tohoto zoznamu a preto to chceme otvoriť. To sú pozmeňujúce návrhy, ktoré by sme naozaj veľmi boli radi, keby ste opätovne schválili a keby ste posudili, či nie je možno opätovne zaradiť do vašej správy. Ešte na záver je tu jedna chyba, myslím si, že sa to nachádza v vašom kompromisom návrhu číslo 5 ohľadom Kosova. A tu sa hovorí o tom, že misia EULEX, o ktorej sme hovorili dnes dopoludne v rámci našej správy o Kosove, sa považuje za neutrálnu. Um, teda ale že to je pravdivé na prvé čítanie, ale nie je to tak. V správe banky Muna je naozaj veľmi pozorné znenie, ktoré je vy, vy, vybrané. Hovorí sa tu, že EULEX bude fungovať pod záštitou OSN, e, ktoré je neutrálne. Teda ten, t, tá, tá záštita je neutrálna. To nie je náhoda, to nie je hra so slovami. Explicitne sa tu nehovorí to, že EULEX, e, nehovorí sa tu explicitne to, že EULEX nie je neutrálny. A práve preto by sme chceli vo vašom kompromisnom návrhu číslo 5, aby ste pre, e, preskočili alebo vynechali túto časť, kde sa hovorí o neutralite Eulexu. Eulexu. Ďakujem pekne, pán Lagendik. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám tu dva pozmeňujúce návrhy, som veľmi rád, že jeden z nich e, o Afganistane je už zahrnutý do kompromisu. Vymazáva to naozaj jedno veľmi vážne dôležité nedorozumenie tým, že sa tu ozrejmuje, že tiež žiadame, aby tu bola politická diskusia so všetkými politickými frakciami v Afganistane a teraz so všetkými tými eh, frakciami, ktoré odmietajú používanie násilia a rešpektujú ústavu. Eh, hovorím o teraz pozmeňujúcom návrhu číslo 72, kde som sa snažil vyjasniť tento text ohľadom európskej politiky v Iraku a to v dvoch aspektoch. V prvom rade eh, podporujeme tu demokratické inštitúcie a proces budovania demokratických inštitúcií. No a potom po druhé, tu potom podporujeme misiu účast Lex, ktorá, ako sme nedávno počuli, bola predložená a pevne verím, že pán spravodajca takisto odporúči poslancom, aby podporili pozmeňujúci návrh číslo 72. Ďakujem pekne pani Hybačková. Ďakujem pekne. Budem hovoriť o pozmeňujúcom návrhu číslo 67, ktorý je v kompromisnom návrhu 10, 20 a, a to boli naozaj veľmi tvrdé rokovania, ktoré sme mali pred týždňom, ktoré hovorili o situácii v pásme Gazy a Izraeli. Bola tu aj debata o odložení izraelského izraelského rokovania až do Vianoc, je to jasný koncenzus, aspoň pokiaľ ja viem, z predchádzajúceho týždňa, týždňa zo strany všetkých politických skupín, že otázka posunutia, teda zlepšenia týchto vzťahov nebude spomenutá v eh, v priamej spojitosti s Gazou. Musíme sa sústrediť teraz na humanitárnu situáciu, musíme sa sústrediť na rekonštrukciu a je to rozhodne na rade, aby komentovala o týchto témach. To je dohoda, ku ktorej došlo minimálne medzi socialistami, EPPED e a zelenými a preto by som chcela poprosiť, aby sa opätovne zvážilo, e, zvážilo znenie 20 a kompromisné návrh číslo 10. Ďakujem, ešte jedna otázka. Pani moje chápanie toho, čo, čo sme si dohodli, keď sme rokovali o tomto kompromise ohľadom gazy minulý týždeň, je trochu iné. To, čo sme spravili, bolo to, že sme sa rozhodli, že do, eh, do tých úvodných ustanovení dáme, že is the European Parliament, čiže keďže Európsky parlament eh, stiahne svoj súhlas pre e, posunutie týchto vzťahov do ďalšej fázy. Takže sme to vlastne odstránili z toho samotného tela rezolúcie a dali sme to tam ako pripomenutie skutočnosti do tých úvodných ustanovení. A teda naozaj úplne nechápem a ne, nesúhlasím e, s so požiadavkou pani Hybačkovej a takisto nesúhlasím s tým, že čo ten text hovorí. A dala by som prednosť tomu, aby sme sa držali tej pozície, ktorú sme dohodli minulý týždeň, a teda, že zatiaľ Európsky parlament si e, podrží svoj súhlas, alebo zdrží sa svojho súhlasu. Uvidíme, aká bude situácia a podľa toho sa vyvinie, či s tým budeme súhlasiť alebo nie. To je môj prístup. A to je prístup mojej skupiny k tejto téme. Dobre, a ešte dám slovo pani Hybačkovej ešte raz, aby mohla uzavrieť svoje otázky pre pána Sariusa Volského. Ďakujem pekne za slovo treba povedať, že sme e, sa v rokovaniach posunuli k tej základnej pozícii, ktorú sme definovali, tak sme povedali, že to odložíme, ale nebola tam žiadna podmienka, bolo to vyhlásenie a ako takéto bolo akceptované zo strany všetkých politických skupín. A to je práve tá línia, ktorá bola akceptovaná, ktorá bola vyrokovaná všetkými zapojenými stranami v rokovacom procese. Pani Nejt hovorí, že povedala presne to isté, takže dobre, že sme došli k dohode. Pán Sarius Volsk, nech sa páči na záver, aby ste to uzavrali. Dovolte mi povedať, že táto správa by mala byť videná v, v spojitosti a v doplňaní e, detálnejších správ FETu, ktoré boli správené. E, keď sa pokúsime vlastne e, vyťahnuť akýsi sumár tak musíme každého, nemôžeme každého uspokojiť, nemôžeme jednoducho zabezpečiť, aby to bolo zamerané na všetky témy a aby to vážne brali aj naši ehm, partneri. Súhlasím s tým, ehm, ale treba povedať, že nemôžeme všetky tie veci dať eh, do, do jedného dokumentu a bude takýto dokument nečitateľný a celá jeho pointa sa stratí, celého poslanie sa stratí a práve preto som uplatňoval taký tvrdý prístup, také tvrdé cenzorstvo k týmto nenotým príspevkom, pretože takýmto spôsobom by každý jeden článok by sa vyvinul do samostatnej rezolúcie, samostatného vyhlásenia samého o sebe. A po druhé treba povedať, že táto správa by mala byť vnímaná ako aktuálna aspoň po niekoľko mesiacov. Niečo sa stane tento pondelok, niečo sa stalo minulý pondelok a niečo sa stane budúci pondelok a na to nemôžeme odkazovať. Na to sú núdzové, na to sú uh, e, tzv. okamžité rezolúcie alebo rýchle rezolúcie. Takže uh, v tomto smere sa teraz vraciame ešte k tomu, čo povedali moji kolegovia. Pani Kopa, ohľadom východného rozmeru a Ruska východný rozmer. V tomto zmere sme mali dnes debatu. A treba povedať, že použijeme pravidlo 103 a bude tu rezolúcia, ktorá sa bude dokončovať k východnému partnerstvu a práve preto e, nebudem zachádzať viac do detailov. Ďalej, čo sa týka Euromedu a MPA, a e, tu sme to navrhli a môj návrh, teda môj pocit je ten, že ste s tým boli spokojní. Kompromis 11 Euromed EMPA. Afrika tu je, Latinská Amerika tu je, nie je tu žiadna dohoda o Gaze a potom, čo som si vypočul, čo hovorí pani Hibáčková, a navrhujem, aby sme to ukončili, celú tú časť, celú časť o, o aktualizovaní, o posunutí týchto vzťahov, pretože je tu konflikt, na strana to nechce, druhá strana to chce, mm, tie pohľady sú úplne opozitné. Ale dve strany by dávali prednosť tomu, aby to nebolo, takže to rešpektujem. 22 Ačkom. Potom je tu tá téma vlastne, že či Mm, tento, či, či, či Gaza je, je výsledkom alebo, alebo dôvodom nefunkčného vzťahu. Ťažké povedať ten kazuálny vzťah, aký k tomuto je, ale ak trváte na to, môžeme pokračovať v tých rokovaniach, ale všetky tieto veci sa nazývajú, vlastne v, nachádzajú v tej špeciálnej rezolúcii, ktorá sa venuje Blízkému východu, takže nedávajme sem takéto veľmi krátke, veľmi syntetické zhodnotenia situácie, keď tam nemôžeme ísť do väčšej hĺbky a takýmto spôsobom by sme riskovali, že budeme nepochopení potom pán Lagendajk opäť e, k náhornému Karabachu máte pravdu, ale nemôžeme hovoriť o každom zamrazenom konflikte, ktorý existuje, pretože by sme sa museli pridať 10 alebo 15 nových odsekov. K Číne v tomto smere zdieľam tie európske obavy ohľadom Tibetu, že nebolo nič spravené a takisto aj to, že sme úplne nepritomní v tomto konflikte. A práve kvôli tomu, že sme nepritomní, o tom nebudem hovoriť, pretože tam sme neurobili nič. Takže zdieľame tú diagnózu, ale okrem toho treba povedať, že tam európska bezpečnostná zahraničná politika nie je pritomná. A to, toto naznačuje, aká je totálna impotencia Európskej únie voči Číne a Tibetu. A máte v tomto pravdu, ale nemyslím si, že, to je, že, že túto je miesto pre, v tejto správe preto, aby sme eh, mohli deklarovať, a či je eh, zoznam teroristických organizácií užitočný alebo nie. Je to tak komplikovaná téma. A pravdepodobne by to malo byť tiež zaslaté výboru LIBE, ale vyzerduje si to viac než len jednu frázu, jednu vetu a práve preto by som vám neodporúčal, aby sme sa púšťali do takýchto citlivých vôd e, vo forme jednej vety v našej správe. Ďalej, čo sa týka Eulexu, e, osvojíme si váš návrh, pán Mladenov. 72 Irak, zvážime to. Pani Ibačková odišla. Ale ťahujeme, tak ako to bolo navrhnuté pani Nates. Ďalej, pripomien, pri, keď hovoríme o tom, že niečo pripomíname, samozrejme je bežne známa skutočnosť, že tento parlament nedal súhlas s takýmto posunutím týchto vzťahov ďalej a preto to nechajme tak. To je všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ak je to všetko, chcem len pripomenúť, že budeme o tom hlasovať o tejto správe zajtra ráno. Poďme teraz ďalej na ďalší bod nášho programu, to je Európska bezpečnostná stratégia a ESDP, EBOP. Vidím, že pán Fa- Karl von Vogau je tu. Nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, vážení kolegovia, pri vypračovávaní tejto správy o bezpečnostnej stratégii existoval problém, že rada vlastne až koncom minulého roka ukončila svoju správu v rámci prepracovávania stratégie, takže sme museli pracovať na základe domnienok ohľadne zmien zo strany rady. Chcem povedať, že ďakujeme zástupcom rady Navzájom sme sa totiž informovali, boli sme vzájomne v kontakte, takže sa dalo dobre predvídať, ako bude vyzerať návrh predsedníctva. Druhý problém existuje a tu už som pri pozmeňovacích návrhoch, menovite pri článku 9, že, a tu sa teda hovorí o ambíciách francúzského predsedníctva, každopádne všetko svedčí, pretože francúzske predsedníctvo sa už e, skončilo, takže toto slovičko ambition by sme tu mali zmeniť a mali by sme uviesť e, slovo e, initiatives. To by mohlo trochu pozmeniť kontext. Rád by som spomenul tie ústredné body v mojej správe. Mali sme veľký počet pozmeňovacích návrhov, ktoré, ktoré akceptujem moje pozmeňovacie návrhy, kompromisné pozmeňovacie návrhy. Takže e, veľmi stručne by som predniesol tie najúslednejšie body e, zo správy. Bezpečnostná stratégia Európskej únie bola prepracovaná, to je fakt. Ide o prispôsobenie sa určitým okolnostiam, ktoré sa medzičasom zmenili. Myslím si, že v budúcnosti by sme to mali robiť tak, a hovorí sa o tom aj v jednom e, z článkov, že Každá administratíva, keď začne v budúcnosti pracovať na novej stratégii, že by sa v každoročných správach malo hovoriť eh, o tom, eh, ako eh, bola tá vypracovaná stratégia aj zrealizovaná. Takže každých 5 rokov by malo dôjsť k prepracovaniu stratégie zo strany administratívy Európskej únie. Ťažisko pri e, vypracovanom materiáli spočíva v tom, že naša európska bezpečnostná stratégia sa e, silne zameriava na prevenciu kríz a na úzkú spoluprácu e, občianskej e, spoločnosti e, s ozbrojenými zložkami. Aj NATO prepracováva svoje koncepcie, e, pravdepodobne v Štrasburgu, aké budú predložené prepracované koncepcie. Takže Myslím si, že táto paralelná diskusia by mala byť príležitosťou na to, aby sme sa pokúsili to a Európsku úniu navzájom približiť. Jedným z ťažisiek mojej správy sú záujmy Európskej únie ako také. V Európskej únie, únii máme určité hodnoty, ktoré zastávame, avšak aj záujmy, ktoré sme povinní hájiť, záujmy občanov Európskej únie. Ide tu o zabezpečenie vonkajších hraníc, o zabezpečenie infraštruktúry, o boj proti terorizmu, e, proti zbraniam hromadného ničenia, e, boji proti klimatickým zmenám. To sú len niektoré ústredné témy, ktoré nájdete v tejto správe. Jedna kapitola je aj Rusko v súvislosti s Gruzínskom. V správe sa vychádza z toho, že správanie sa Ruska nebolo primerané aj keď určite aj zo strany Gruzínska boli urobené určité chyby v návrhu správy sa uvádza, že požiadavka Tomasa Eversa, a síce aby stratégia NATO pre Pobalské štáty a ich obranu bola konkretizovaná. A to je bod, ktorý je veľmi konkrétne takto uvedený v správe a viem už dopredu, že to bude bod sporný. Ďalšie body eh, energetika a e, protiraketový štít. Tam sú rôzne názory vo výbore. Napríklad niektorí zastávajú názor, že protiraketový e, štít e, nová americká administratíva nebude naďalej presadzovať. Nie som o tom presvedčený, ani nie som presvedčený o tom, aj vzhľadom na to, čo sme si vypočuli pred chvíľou od pána ministra Schwarzenberga Ďalej sa tu hovorí o, o tom, čo je potrebné v tomto smere urobiť. Návrh pozmeňovacie číslo 62 pána Kuneho je veľmi dôležitý v tomto smere. Doslova sa tu preberá to, čo sa, na čom sa uzniesla rada v posledných týždňoch minulého roka. Sice nie len, že 60 tisíc e, mm, ľudí má byť e, na 60 dní k dispozícii, ale aj to, aké schopnosti a zručnosti chce rozvinúť Európska únia ako taká. Z toho môžeme e, vydedukovať, že Európska únia musí e, zlepšiť e, svoje schopnosti a zručnosti, musí zlepšiť plánovanie misií, musí zlepšiť štruktúru misií, musí zlepšiť konkrétnu realizáciu operácií, musí zlepšiť prácu misií hlavný štáb v Bruseli. Takže to sú najzákladnejšie požiadavky požiadavky, ktoré sa tam e, kladú. Čo sa týka výbavy samotnej, tam tiež máme konkrétne návrhy, rovnako tak, ako tomu bolo v predchádzajúcich správach. A e, preberám tam aj e, pojem, ktorý vlastne charakterizoval pán hans Gert Pöttering a síce Safe Synchronized Armed Forces Europe v prvom rade sa chceme zaoberať aj sociálnou situáciou e, vojenských, e, teda príslušníkov vojenských jednotiek, napríklad otázkou, akým spôsobom sú e, poistení títo vojaci, ktorí pôsobia v misiach, ak teda utrpia nejakú újmu, ak sa stane smrteľný úraz, ak sú zabití. Tam teda tiež e, je potrebné toho v tomto smere e, veľa urobiť aj na európskej úrovni v neposlednom rade naša požiadavka, aby táto bezpečnostná stratégia bola konkretizovaná v nasledujúcom legislatívnom období a síce Bielou knihou Európskej únie o bezpečnostnej a obrannej politike. Vzorom by mohla byť francúzska Biela kniha, ktorá obsahuje e, obsiahlu kapitolu k bezpečnostnej stratégii Avšak treba povedať, že tam došlo k eh, rozsiahlemu procesu eh, vypočutia diskusie eh, vo verejnosti a myslím si, že takéto niečo by sme mohli prevziať aj na celoeurópskej úrovni, pretože to, čo dnes potrebujeme, je verejná diskusia o bezpečnostnej a obrannej politike Európskej únie. Nemalo by sa to všetko diať za zatvorenými dverami, ale mal by to byť široký proces diskusie o týchto otázkach. Ďakujem. Ďakujem, pán von Fogau. Pán Helmut Kuhn je tieňový spravodajca za socialistov a má slovo. Ďakujem. Iba štyri body aby sme nevytvárali falošný dojem, tak e, stiahujem pozmenujúci návrh číslo 1, pretože nevidím politickú vôľu, aby sme sa vyhli duplikáciám s predchádzajúcimi uzneseniami. Takže zajtra príjmeme už po tretí, ča, po tretí raz tú istú požiadavku. Druhá otázka, podstata nejasné znenia so zabudovanými konzekvenciami. Napríklad virtuálne vedenie vojny, to je silnejšie znenie ako to, čo sme kedysi používali ako e, virtuálne útoky. Hovoríme, že ak toto je akt vojny, tak potom nútite seba aj iní, aby, iných na to, k tomu, aby reagovali takisto vojnovými aktami. Ak to tak myslíme, tak potom prajem veľa šťastia. Ďalšia pripomienka sa týka odseku 15, ktorý už bol spomenutý spravodajcom. Zaznamenávame, uvedomujeme si obavy baltických štátov. Áno, určite. Ale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 budeme sa správať ako parlament e, NATO a budeme nútiť na to, aby e, zriadil konkrétne obranné plánovanie, tak to znamená, že si myslíme, že baltické štáty e, sú vystavené nejakej bezprostrednej hrozbe. Ak to to povieme, tak potom sme sa asi nepoučili zo 70. a 80. E, rokov. Dostaneme sa do rétoriky, ktorá sa ľahko e, premení na špirálu činov, pretože toto na druhej strane môže e, urýchliť ich vnímanie hrozby. Ja a pán DAF alternatívne navrhujeme ústny pozmeňovací návrh, ktorý prečítam. I love it. we take note of the concerns of the Baltic states and then zaznamenávame obavy baltických štátov a, e, a, a e, teda podľa článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Myslím si, že e, občania baltických štátov s tým môžu byť spokojní, pretože je tu jasný záväzok k článku 5, e, ale nepôjdeme ďalej z dôvodov, ktoré som už predtým vysvetlil. Tretí bod, protiraketová obrana. Moje hodnotenie, a nie som jediný, kto si to myslí, je taký, že Obama bude potrebovať svoje peniaze na iné účely ako na e, ďalšie, tretie či štvrté projekty Bushovej vlády a bude asi inak premýšľať v zahranično-politických otázkach, ktoré sa týkajú Ruska a Iránu. My ako socialisti nechceme byť tými poslednými, ktorí budú nakoniec už osamotene obraňovať protiraketovú obranu. Ja by som chcel vyzvať všetkých, ktorí opatrne súhlasia s týmto projektom. Chcem sa vás spýtať, či si naozaj myslíte, že teraz, deň po inaugurácii Baracka Obamu, naozaj si myslíte, že môžete staviť na Obamu a môžete si byť istí, že Obama bude pokračovať v tomto projekte v blízkej eh, budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem teraz DAF za liberálov. Ďakujem pekne, predseda. Ja by som tiež chcel začať s tým, že poďakujem pánovi Karlovi von Vogaovi za to, že posilnil návrh. Teraz je kritickejší voči chybám rady a členských štátov, ktoré zrealizovali ambície bezpečnostnej stratégie z roku 2003. Myslím, že by sme naozaj mali kritizovať nedostatok pokroku, najmä teraz v kontexte zvýšeného počtu problémov globálnej bezpečnosti za posledných 12 mesiacov. Spravodajca to naozaj dobre urobil v, vo svojich dobre vypracovaných pozmenujúcich návrhoch. Myslím si, že pozmenujúci návrh 2 e, hovorí správne, keď blahožela francúzskému prezidentovi k tomu, čo dosiahol. Myslím si, že historici budú vedieť objektívnejšie vyhodnotiť to, čo dosiahlo francúzske predsedníctvo. Myslím si, že tie dve veľké prekážky, ktoré prekážali Francúzom, boli e, tie, že Briti boli príliš chladní a príliš rigidní, keď mali reagovať na výzvy Francúzov. A ja to veľmi ľutujem a dúfam, že britská vláda bude mať pozitívnejšie a konštruktívnejšie stanovisko k spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike ako doteraz. Pokiaľ ide o baltské štáty, plne súhlasím s pánom Kunom a so znením ústneho pozmenujúceho návrhu, ktorý nám predložil. Je to e, dostatočné. Nemali by sme pardon, Kremlin by sa nemal na toto znenie pozerať ako na provokáciu. Pokiaľ ide o odsek 30, ktorý hovorí o protiraketovej obrane, dnes ma pán Schwarzenberg nepresvedčil o tom, že umiestnenie ochran- obraného systému v Českej republike a v Poľsku Mhm. bolo či už časovo alebo politicky rozumné. Rozhodlo sa o tom po konzultáciách s partnermi z EÚ a po technologických konzultáciách, ale napriek tomu to ešte stále nie je dobrý systém. Tak ako povedal pán Kuner, Myslím si, že by bolo chybou parlamentu, keby sa rozhodo, rozhodne vyjadroval o takomto systéme. Mali by sme sa k tej otázke vrátiť. Je určite potrebné na to reagovať. Ale mali by sme tak urobiť v tom správnom čase vtedy, keď budeme mať k dispozícii e, viac faktov, ktoré budú jasnejšie ako teraz. Ďakujem, pán Lagendik za zelených. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že po diskusiách s pani Angelikou Ber, tieňovou spravodajkyňou našej skupiny, tak vás nepre, neprekvapí, že naša politická skupina nie je veľmi spokojná s touto správou. Musím povedať, že je podľa mňa zvláštne pozrieť sa na správu pána Vatana o NATE, kde sa hovorí, že EÚ má osobitné úlohy v oblasti prevencie a riešenia konfliktov. Ja si myslím, že toto by malo byť e, v jadre e, tohto, tejto správy a nie správy o NATO. Takisto nechápem, prečo spravodajca e, tu dáva pojmy, ktoré nie sú ľavicové alebo zelené. Napríklad zodpovednosť o ochraňovať. Tento pojem bol prijatý valným zhromaždením OSN. Neviem, prečo takéto pojmy by nemali byť v európskej bezpečnostnej stratégii. A to isté platí, pán predseda, pre akékoľvek odmietanie hovoriť o zmluve o jadrovom nerozširovaní, ktorá je súčasťou odzbrojovania. Keď si pozrieme diskusiu v USA alebo v novinách, existuje e, diskusia o tom, či by Rusko a USA by mali hovoriť o tejto dôležitej časti MPT. Aj v našej správe by sa malo hovoriť minimálne o tejto časti MPT neviem si predstaviť, a, že keď nezmení svoje stanovisko, ako by som mohol hlasovať za jeho správu. Ďakujem. Ďalší e, člen. Ďakujem pekne. Spravodajca upozornil na zásadný problém, ktorý, myslím si, je spoločný pre všetky politické skupiny. Rozšírenie európskej bezpečnostnej stratégie. Prišlo v období, kedy sa na tejto správe už pracovala tým pádom aktuálny stav, ktorý tu teraz máme, e, nezodpovedá e, skutočnosti. Takže by som žiadala, aby sme to takto aj jasne povedali. Zaujímavé je, že kolega Kune vo svojom pozmeňovacom návrhu 63 eh, na začiatku eh, to veľmi korektne pomenúváva a popisuje eh, jeho celú časť, teda hm, podporiť samozrejme nemôžeme. Chcem tiež povedať, že parlament nebol na tomto procese primerane zúčastnený a preto by sme to takto mali vyjadriť. Čo považujem za zaujímavé, pán von Fogel? E, Pri pozmeňovacom návrhu 20 od kolegyne Angeliky Ber prvú časť podporujete a síce e, povinnosť poskytovať správy, ale druhú časť a síce e, dodržiavanie medzinárodného práva a humanitárneho práva nie. A tam som bol trochu šokovaný, pretože to je potom veľmi zrejme, že vo vašich názoroch medzinárodné právo nemá až takú hodnotu. Dúfam, že zajtra spoločne e, e, s socialistami, liberálmi a s nami presadíme, aby to v správe bolo, pretože medzinárodné právo by malo byť e, základom, z ktorého sa vychádza pri všetkých aktivitách. Čo sa týka parlamentnej kontroly, povedal som, že súhlasí s návrhom výbor pre bezpečnosť. Je to bod, ktorý e, v plnej miere zdieľame a môžeme ho takto podporiť. Zaujímavé je, čo konštatujete ku Gruzínsku a síce, že by Rusko malo reagovať e, na tento spor. Každopádne, ako sa dá reagovať, keď neviete medzi kým a ako teda vznikla vôbec táto vojna, kto bol prvý. Takže tam Viacerí tvrdia, že Gruzinsko vojnu začalo a Rusko neprimerane reagovalo. Pripomienky pána eh, Kunera, pána Dafa a našej politickej skupiny No, ohľadne protiraketového štítu. Dúfam teda, že bude zajtra za to e, väčšina, aby sme to vypustili z návrhu. Čo sa týka e, zmluvy o zákaze rozširovania atomových zbraní, to je tiež dôležitý aspekt, ktorý by nemal byť len tak obídený. Táto správa podľa nášho názoru sa uberá nesprávnym smerom. Víta sa e, e, civilno-vojenská spolupráca. To považujeme za problematické. Víta sa spolupráca medzi Európskou úniou a NATO. My to považujeme za problematické. A e, celkovo sa víta vojenská veľký komponent Európskej únie. Máme my pozmeňovací návrh 152, kde hovoríme, že práve toto nechceme. Chceme, aby Európska únia naďalej zostala civilným aktérom. Na základe týchto nezhôd zajtra vznesieme eh, votum menšinové a eh, prosíme vás, aby ste to zohľadnili pred hlasovaním. Som zvedavý, ako teda bude zajtra prebiehať hlasovanie. Teraz eh, individuálni členovia, takže pán Mladinov. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som pánovi von Vogaovi zablahoželať e, k práci na tejto správe. Myslím, že e, správa aj navrhované kompromisy sú dobro, dobrým súborom odporúčaní aj analýz pre radu aj komisiu. Chcel by som zdôrazniť niektoré veci, ktoré by mali byť v obsahu správy. Domnievam sa, že by sme mali zaznamenať dve veci v tejto správe. Prvá, kombinované dopady zvyčujúcich sa nákladov na výzbroj a výstroj a rôzne problémy, ktoré členské štáty majú v tejto oblasti, musia byť prekonané. Myslím si, že je to pozmeňovací návrh 16, ktorý hovorí o tom, že členské štáty musia združiť svoje zdroje a kapacity, aby najmä v časoch krízy e, predišli problémom. To je podľa mňa dôležité. No a okrem toho sa domnievam, že najmä pre túto správu je dobré, že zohľadňuje novembrový vývoj a to rozhodnutie o agentúre pre európsku flotilu leteckej dopravy. Myslím si, že je to veľmi dôležité, aby parlament vyslal pozitívne stanovisko k tejto iniciatíve. Ministri obrany 12 členských štátov vydali aj deklaráciu úmyslu. Chcel by som ešte vyzvihnúť jednu technickú otázku a tá je v odseku 13, kde spravodajca hovorí o kríze v Gruzínsku, ktorá západné vzťahy s Ruskom vystavila e, krízy, kríze. Všíma si niekto, že by naše vzťahy s Ruskom kolabovali? Naozaj si to myslíte? Ja si myslím, že by sme to mali povedať korektnejšie, mali by sme povedať pravdu o tom, čo sa naozaj deje. Ja by som povedal, že samozrejme zohľadňujeme túto krízu a ten plynový problém, ale ja si myslím, že túto e, vetu o tých kolobujúcich vzťahoch by sme mali vyňať, pretože naše vzťahy kvôli tomuto konfliktu v skutočnosti neboli v kríze. <clears throat> Ďakujem. You, Ďakujem, pani Kopa. Ďakujem. A ja by som sa chcela poďakovať spravodajcovi za správu a za úsilie. A súhlasím s pánom Kunerom s tieňovým spravodajcom chcem zdôrazniť dve veci. Je jasné, že EÚ potrebuje silnú zahraničnú politiku, aby mohla čeliť novým výzvam. A v, tejto, v tomto ohľade EÚ musí spolupracovať s dôležitými medzinárodnými hráčmi v rámci ustanovení charty OSN. Ja sa domnievam, že je dôležité zdôrazniť našu lojalitu k multilateralizmu a náš záväzok revidovať chartu OSN, aby sme boli schopní predchádzať a manažovať e, konflikty a riešiť konflikty. Takisto by som chcela predložiť ústny pozmeňovací návrh, ktorý by sa týkal OCSC ja si myslím, že Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe je takisto dôležitá. Teraz citujem, EÚ a členské štáty by mali prispieť k rozvoju systému OBSE, ktorý je dôležitým rámcom pre riešenie otázok bezpečnosti, napríklad riešenia konfliktov a riešenia problému zbraní. A zdôrazňujeme potrebu, aby táto organizácia mala primerané finančné aj personálne zdroje, aby mohla lepšie plniť svoje dôležité úlohy. Thank you, Mr. Uh, thank you very much. Ďakujem, pán, hovorí pán Dimitra Kopulos. Najskôr by som chcel zablahoželať Karlovi von Vogalovi za prácu, ktorú odviedol a takisto chceme sa poďakovať za kooperatívny prístup k pozmenujúcim návrhom, ktoré boli vznesené. Veľmi stručne, kompromisný návrh číslo 2 ten sa e, obracia na ocek číslo 9. A ja by som e, si le, ja si myslím, že je lepšie, aby tie hrozby virtuálnych e, útokov boli trošku preformulované. Súhlasím s tým, že táto um, hrozba je dôležitá, je potrebné sa pred tým chrániť, ale mali by sme asi použiť iné znenie, aby sme zabezpečili, že budú prijaté opatrenia na ochranu tých oblastí, ktoré spadajú pod tú virtuálnu oblasť ako údaje, rozviedky, kontrarozviedky a tak ďalej. Ďalší bod, pozmenujúci návrh 62 pána Kuneho ja s ním plne súhlasím a myslím si, že je dôležitý a myslím si, že je to prepojenie medzi touto a tou ďalšou dôležitou kapitolou v správe. Touto ďalšou kapitolou je kapitola o o prostriedkoch, o dostupnosti prostriedkov na to, aby spoločná bezpečnostná politika sa mohla realizovať. No a potom je tu ešte tretia dôležitá kapitola, to je racionalizácia rozpočtov, aby sme sa mohli pozerať do budúcnosti racionálnejšie, pokiaľ ide o rozpočty na obranu. Ešte jedna pripomienka ktorá sa týka parlamentného rozmeru. Myslím si, že táto téma je nám všetkým spoločná a je dôležitá. Som rád, že naďalej zavádzame tento parlamentný rozmer a parlamentnú kontrolu do všetkého, čo má niečo spoločné s európskou obranou politikou. No a na záver kapitola o Spojených štátoch. To je veľmi dôležitá vec. A ja žiadam, Karl, aby táto vec ostala otvorená, pretože máme tu teraz novú vládu. A teraz, ak si zapnete televízor, tak vidíte, že inaugurácia teraz asi začína v týchto okamihoch, ale zároveň potrebujeme e, zistiť a stanoviť e, zistiť priority a hlavný prístup pána Obamu a jeho predstaviteľov k rôznym otázkam. Sú to samozrejme historické, klasické otázky v obrannej politike USA, napríklad kontrola zbraní. Potrebujeme v tejto oblasti nový prístup USA, ale je ešte príliš skoro na to, aby sme vedeli, aký bude obsah toho prístupu a zároveň je príliš skoro na to, aby sme videli, aké budú eh, reakcie iných eh, častí eh, USA a napríklad Kongresu USA. Takže uvidíme, čo začne pán Obama vyvíjať od e, zajtrajška. Dúfam, že niektorých svojich generálov už zvolal, aby s nimi začal diskutovať otázku sťahovania jednotiek. Ale to je iba jedna z kapitol, potom sú tam ešte ďalšie v obranej politike a myslím si, že otázku vzťahov z USA v oblasti obrany musíme ponechať stále otvorenú, aby sme sa k nej mohli vrátiť, keď pán Obama a jeho vláda budú už predkladať konkrétne návrhy a politiku. Ďakujem pekne, máme dvoch ďalších rečníkov. Pán Maro, povedz, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, len aby sme doplnili to, čo bolo povedané zo strany mojich kolegov eh, od pána Tobiasa Flügera. Chcem len na Margo toho, čo povedal on, nadviazať. Povedať, že európska bezpečnostná a zahraničná stratégia musí byť taká, ktorá umožní, aby sme mali pragmatickú politiku, ktorá nám ehm, pomôže viesť k odzbrojeniu. To je ten konečný cieľ zbrojenia, odzbrojiť. A treba povedať, že sme naozaj veľmi ďaleko od toho, aby sme E, s touto správou obhajovali takúto pozíciu. E, táto správa nepodporuje pragmatickú politiku, ktorú podporuje európska verejná mienka. A ťažko, viesť, ťažko nás to vedie k nejakému bodu nula odzbrojenia. Treba povedať, že v všetkých epochách, všetkých epochách Európy boli politici, ktorí už počas studenej vojny zdôrazňovali, aké je dôležité trvať na tejto politike odzbrojenia. Myslím si, že e, tento, táto správa robí výzvu presne opačnému. Opätovne zbrojiť. A preto, keď to počujem, a e, vidíme, aké sú, vidíme, že to je presne protichodné voči um, uzneseniam OSN a presne je to protichodné aj proti tomu, čo bolo schválené na poslednom stretnutí v Mníchove. Treba povedať, že vlastne to vedie k ignorovaniu, alebo táto správa ignoruje e, tú celkovú správu OSN, ktorá hovorí, že zníženie výdavkov na, zbrojar, na, na zbrojenie bude viesť e, k zmenšeniu chudoby vo svete. Treba povedať, že musíme ignorovať všetky trendy, ktoré naznačujú ďalšie narasty výdavkov v oblasti zbrojenia a takýmto spôsobom budú zvyšovať aj chudobu. Musíme si uvedomiť, že najdôležitejší vojenský koncept na svete eh, vždy slúžil k niečomu eh, a treba si povedať, že, naj, že ani tie najväčšie eh, vojenské sily vo svete nedokázali zabrániť vojenským útokom v New Yorku, v Gaze, v Beslane alebo v Madride. Je veľmi dôležité, aby sme naďalej, ako aj kolegovia, obraňovali tento systém ak si naozaj myslíme, že od roku 1999, keď, keď NATO schválilo nový e, bezpečnostný koncept, čiže musíme byť pripravení vojensky odpovedať na zločiny e, na globálnej škále, na terorizmus, na, na veľké sociálne pohyby a zároveň je nevyhnutné, aby sme aj vlastne dokázali obraniť e, a zabezpečiť prírodné zdroje, tak aký je ten cieľ? To je práve to, čo, čo, čo chce 21. storočie od ľudstva ja si myslím, že to naozaj takto nie je. Vojna v Gaze e, iba dokázala, že do akej miery máme naozaj svoju vlastnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Boli sme tam, boli tam aj šéfovia hlav štátov a práve v tom čase izraelská armáda sa rozhodla, že ukončí svoje vojenské operácie. To je asi jediný náš príspevok, ktorý sme mali k bezpečnosti a k obrane. Ehm, ako naša skupina nesúhlasí s, takou, s takýmto postupom. Ehm, ne, neschvalujeme práve takýto koncept, aby sme mali nejaký systém bezpečnosti, eh, ktorý bude prepojený na americký systém bezpečnosti. Ja si naozaj myslím, že to je patetické, aby sme očakávali, že aký, aký názor bude mať americký prezident na to, aby sme si my vedeli konečne prijať svoju vlastnú pozíciu, mi to patetické. Zdá sa mi, že sa to neuberá tým správnym smerom, ako by sa mala Európa uberať a práve preto naša eh, bezpečnostná politika by mala byť navrhovaná na mysle samými príspevky k odzbrojovaniu a takisto aj príspevky k rešpektovaniu medzinárodného práva mali vychádzať od nás. A takisto by sme mali trvať na tom, aby sa dlhodobo vlastne odzbrojovalo a takýmto spôsobom zabezpečila bezpečnosť. Naše hlasovanie nebude pozitívne, nebudeme to podporovať ani túto správu, ani tú ďalšiu správu, ktorá je o NATO a Európskej únii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Lansbergis, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja úplne nesúhlasím e, s týmto ústnym pozmeňujúcim návrhom, ktorý e, predstavil pán Kune. Rovnako ako nesúhlasím aj s celým radom ďalších e, pripravených pozmeňujúcich návrhoch o baltických krajinách. Všetko to vychádza z myšlienky, ktorá bola platná kedysi a zdá sa, že ju napísal Lafontaine, keby z bajky. Zdá sa, že v prípade prípadného útoku proti vám, ak máte obavy o obrane, tak ste vy chybní, že niekto na vás útočí. Nedávno Gruzinsko bolo predstavené ako totálne, e, ako, ako totálne vinná strana. Tým, že stratila okupované územia a tým, že vlastne e, prišlo, mala nával utečencov a teraz je ako keby Gruzinsko ponechané bez nových, e, bez nových obranných mechanizmov proti akýmkoľvek príkazom z, Kremla, z Kremlu. E, všetky krajiny, ktoré by dokázali podporiť Gruzinsko zbraniami, sú podozrivé a práve preto tie členské štáty, ktoré nazývame Baltické krajiny, nemôžu byť brané do úvahy v zo strany našej, hod, našej únie eh, hodnú a solidarity. Dobre som to pochopil? Po eh, rôznych kyberhrozbách v kyberpriestore, ku ktorým došlo a takisto po radioaktívnych útokoch v Londýne, eh, pri ktorom došlo k úspešnému zabitiu britského občana, a takisto aj po vojne, ktorú, v rámci ktorej sa, sa Moskva snaží opätovne zaujať posovietský priestor, sa NATO stalo tým cieľom a treba povedať, že teraz plánujeme, teraz rozmýšľame, že čo spravíme v prípade e, eventuálnej obrany baltických krajín. Ak je, Európsky, ak je Európsky parlament proti tomuto, tak ďakujem veľmi pekne za takúto jednoznačnosť a budeme vedieť, že sa nemôžeme spoliehať na Európsku úniu. Budeme sa môcť spoliehať len na NATO. To je všetko. Pán Salafranka, nech sa páči, máte slovo veľmi stručne, lebo máme ešte jednu správu, ktorú musíme prediskutovať a máme už len 18 minút. Ďakujem pekne, pán predseda, veľmi stručne. Chcem povedať, že je naozaj veľmi dôležité, aby sme aby sme strategicky vlastne dokázali podporiť túto správu. Myslím si, že tu si nemôžeme zamieňať eh, to eh, vedľajšie s tým podstatným. Keď sa kritizovala táto správa, hovorila sa, že to nehovorí o bezpečnosti občanov. Ja si myslím, že to je úplne nepravdivé a keď si trošku prečítate tú správu, tak nemusíte zajsť ďalej ako za prvý odsek, kde vidíte, že Európska únia potrebuje mať svoju vlastnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ktorá bude chrániť záujme svojich občanov a bude brániť ľudské práva. To sa hovorí v prvom odseku. A takisto sa tu potom aj hovorí, že v duchu nových hrozieb a zostavy nových hrozieb je nevyhnutné, aby sme revidovali Ehm, celkovú potrebu takejto, eh, takejto politiky, či už na úrovni Európskej eh, únie, rovnako ako aj na úrovni Severoatlantickej aliancie. A je naozaj pravda, že Európska únia nemá konsolidované svoje vlastné eh, kapacity obrany Práve v tomto smere si môžeme popriesť realitu s utopiou, ale treba povedať, že skutky sú skutky a sú naozaj veľmi jednoznačné a hovoria sami za seba. Realita je taká, že členské štáty Európskej únie, týchto 27 štátov, podporilo tieto ciele a to práve v duchu tejto európskej stratégie bezpečnosti. Táto správa má niektoré veľmi pozitívne prvky, pán predseda. Hovorí sa tu, že sa tu vytyčujú záujmy Európskej únie, vytyčujú sa tu základné rozvojové oblasti, nové vzťahy s Ruskou, Ruskom a takisto sa tu aj tvorí nová kapacita Európskej únie a Európy, ktorá e, bude musieť obraňovať svojich občanov a zahájiť ich záujmy. Je to jednoznačné, pán predseda, že sú tu niektoré polemické témy a je nevyhnutné, aby sme ich opätovne prediskutovali, ako napríklad je aj um, otázka otázka e, skrytých hrozieb, otázka zabania majetku, a takisto aj otázka vlastne, ako sa k tomuto postaví nový eh, predseda, nový eh, prezident Spojených štátov amerických. Treba takisto povedať aj to, že nemôžeme diskutovať o samotnom ciele a samotnej pointe. Zajtra eh, ako sa tu hovorí, bude komisia rozhodovať o týchto dvoch, troch bodoch, v rámci ktorých sa v rámci ktorých dochádza k nejakému nesúladu alebo v rámci ktorých nemáme rovnaký pohľad. A myslím si, pán predseda, že tento výbor vo svojej mudrosti dokáže rozhodnúť správne. Ale je naozaj veľmi dôležité uvedomiť si, že bola by to veľká politická chyba, že keď žiadame, aby tu bola väčšia miera parlamentnej kontroly v oblasti bezpečnosti a zahraničnej politiky, tak tento parlament nebude podporovať správu, ktorá sa snaží do stredu z týchto politických aktivít vsunúť práve parlamentný rozmer a parlamentnú kontrolu v takej dôležitej oblasti, ktorá je zameraná práve na túto tému a ktoré sa musí venovať tento výbor a je to z veľkej strany požadované našimi občanmi. V opačnom prípade, pán predseda, celkom si pomýlime, e, čo, čo je našim cieľom a budeme si zamieňať tieň za, za, za skutočný objekt. A na záver pán von Fogel a jeho zhrnutie ďakujem. Chcel by som sa srdečne poďakovať za túto diskusiu. Myslím si, že pri tých 200 pozmeňovacích návrhoch, ktoré sme mali, e, Mám ešte asi tri body, ktoré sú sporné. Pánovi Kunemu by e, som rád e, povedal, že by som naozaj bol rád, aby tieto opakovania tam neboli, ale nedalo sa to tomu zabrániť. Jednoducho veci, ktoré sa pred rokmi povedali, bolo treba povedať zase Eh, čo sa týka cyber warfare, myslím si, eh, že ak nájde nejaký iný výraz, potom som ochotný eh, ho akceptovať. Určite to nie je najlepší výraz. Cyber tax mm, tiež asi nie, možno s kolegom Dimitrakopulusom by sme sa mohli porozprávať, ktorý sa tiež vyjadril na túto tému. Ale myslím si, že tu nebude problém dopracovať sa k riešeniu vyhovujúcemu všetkým. Čo sa týka otázky pobaltských štátov, tam sú dve veci. E, Pozmeňací návrh od Vokala odo mňa e, e, hovorí to isté ako pozmeňovací návrh od pána Kunného, ale je to u neho tak trochu nezrozumiteľné zrozumiteľne e, vyjadrené. E, človek e, like by to asi nepochopil. Takže ja som v tomto smere za úplne jasné vyjadrovanie sa a ak takéto jasné vyjadrenia sa nestretnú s väčšinou, potom máme ešte stále možnosť prijať pozmeňovací návrh pána Kunera. Čo sa týka protiraketového štítu, tam je naozaj rôzny, názory sa tam rôznia. Keď som si dnes vypočul pána Schwarzenberga, nemôžem povedať, že naozaj je jasné, ako sa bude správať americká administratíva. Teda ak by bol postavený, potom sa musíme postarať o to, aby európske záujmy boli primerane zohľadnené. To je vlastne jediný E, cieľ článku, ktorý v tomto smere navrhujem. Kolegovi Dafovi srdečne ďakujem za jeho pripomienku. Myslím si, že francúzske predsedníctvo, ktoré sa zaoberalo e, krízou v Gruzínsku a veľmi dobre to manažovalo, ale ďalšie veci e, postúpili. Napríklad obranný balíček bol schválený, takže mali sme dobré výsledky a Myslím, že musíme e, posudzovať naozaj veľmi e, vyvážene. E, čo sa týka pojmu Human Security, už v minulej správe sa názory rôznili. Domnievam sa, že je to veľmi zaujímavý pojem, rovnako tak ako eh, pojem responsibility to protect, ale bránim sa proti tomu, aby eh, tá nevyhnutnosť vojenských eh, zásahov bola odôvodnená tým, že máme responsibility to protect. A veľmi zvláštne, že aj názor kolegu Flügera v tomto bode je rovnaký ako môj. Samozrejme, mm, som za to, aby sme o tom podrobnejšie diskutovali. K otázke Gruzínska. V pôvodnej formulácii v mojej správe sa Gruzínsko vlastne vôbec nespomínalo. Určite to nie je správne. Snažím sa to zmeniť ústným pozmeňovacím návrhom. Navrhujem znenie, ktoré možno nie je až také meké ako e, to, ktoré máme teraz na stole, kde sa e, trošku e, aj pomenúva vinník. Ale ak mi dáte trochu času, tak zajtra ráno by som vám to predložil a dovtedy by som sa skontaktovala aj s tieňovými spravodajcami, aby sme sa potom mohli pozrieť na to, či sa nám podarí dopracovať sa k spoločnému riešeniu. Ďakujem. Vote is tomorrow Ďakujem. Hlasujeme zajtra a teraz ideme na naše tretie správe, ktorá je považovaná za veľmi dôležitú a to je práve úloha NATO v bezpečnostnej štruktúre Európskej únie. Spravodajcom je pán Ari Vatanen. Máte slovo. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predseda. Koľko času mám? 5 minút? Máme 10 alebo 12 minút alebo to môže spraviť zajtra ráno, to je druhý návrh. Možno to bude mať viac zmyslu, naozaj. Vo všetkej úprimnosti, pán predseda, naozaj, aby sme sa tomu venovali. Potom nie kvôli mne, ale ja si myslím, že... <laughs> nie, nie, nie, je to tak, ale táto správa naozaj má veľmi veľa e, dôležitosti a vyžaduje si viac času. Súhlasím s tým, je to dôležitá téma a práve preto navrhujem, aby sme to posunuli na zajtra ráno. Zajtra začneme o 9 ráno s vašou správou. Ďakujem pekne. A teraz ideme si všetci pozrieť inauguráciu prezidenta Obamu.